Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Srdečne vás všetkých zdravím, dámy a páni. Zmenili sme trochu dnes do poludnia program a prejdeme teraz k bodu 9 na našom programe a tiež neskôr k bodu 10. E, pri bode 9 by som dal hneď slovo kolegovi Tošerovskému, ktorý je spravodajcom. Vyzval by som ho, aby, nám, aby nás uviedol do problematiky a potom dám slovo ďalším kolegom. Nech sa páči, pán popredseda Tošinovský, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, aj za túto možnosť priblížiť kolegom eh, stav, v akom eh, sa teraz ocitlo jednanie o Európskom navigačnom systéme. V prvom rade by som rád poďakoval sekretariátu, najmä Juliovi Gomesovi Kuzmanovi za vynikajúcu prácu, obrovské nasadenie, pretože takejto komplikovanej veci, ktorá sa veľmi dlho prejednávala v Európskom parlamente, nie je jednoduchou úlohou nájsť východisko. Hlavné body predložené správy by som rád e, uviedol v niekoľkých základných bodoch. Poprvé, snahou týchto návrhov je aby došlo k riadnej informovanosti a možnosti účasti kontroly parlamentu v prácach eh, navrhovaných agentúr. To znamená poprvé vymenovanie dvoch zástupcov parlamentu do správnej rady agentúry, je to pozmňovací návrh 7, a po druhé doložka o pravidelnom informovaní parlamentu a rady, je to pozmeňovací návrh číslo 8. Druhým bodom je zabezpečenie príslušného fungovania správnej rady. E, pochopiteľne komisia má snahy vynaložiť veľké úsilie v tom, aby ktorý sa prenáša veľká keďže dojde k prenosu právomoci, aby sme predišli nepríjemným situáciám preto návrh komisie, ktorý Ehm, ak sa nemýlim, spočívalo v tom, aby zástupca mal 50 hlasovacie právo. Tým by však došlo k úplnému potlačeniu zástupcov jednotlivých ženských štátov, pretože zástupca komisie by, tak povediac, získal priamaž absolútnu právomoc v rozhodovaní a dá sa očakávať, že správanie jednotlivých e, zástupcov členských štátov by bolo kvôli tomuto veľmi komplikované. Preto po dlhých diskusiách sa v návrhu objavuje údaj o 30 hlasovacom práve pre zástupcu komisie a tým jeho pozícia by bola veľmi silná. Mal by možnosť kontroly vo veľkej miere aj v oblasti hlasovacích práv. Na druhej strane aby došlo k zásadnému rozhodnutiu, ak by to bolo dôležité pre komisiu, je potrebné, aby aspoň jeden z členov komisie sa priklonil k, k ich návrhu. Zároveň tým zaručíme aj príležitosť pre jednotlivé členské štáty. Ak by rokovania boli v súlade s pravidlami komisie, je zaručené, aby komisia presadila svoje stanovisko a je možné docieliť aj isté rozhodnutie. Tým by sme predišli aj nedorozumeniam a zaistili by sme maximálny súlad s pravidlami rokovania na komisii. Tretím bodom bola oblasť, ktorá sa týka riešenia bezpečnostnej akreditácie, ktorá je e, najväčšou novinkou v návrhu komisie. Je to veľmi dôležitý bod v tomto návrhu a chápem, ako komisii veľmi záleží na tom, aby sa vytvorila táto rada pre akreditáciu, aby bola nezávislá táto rada, aby sme zabránili nedorozumeniam dodržali sa všetky pravidlá komitológie. Akreditačný výbor pre bezpečnosť systémov sa premenoval na akreditačnú radu. Je to pozmiac na číslo 5. Postupovali sme tak preto, aby v tomto bolo jednoznačne zadefinované aj pomenovanie tejto skupiny. Je potrebné zabezpečiť nezávislosť expertov členských štátov, aby rozhodnutia boli politicky nezainteresované, aby boli objektívne a aby sa neriadili politickými mm, zámermi, pretože opakujem ešte raz a v tomto súhlasím s komisiou, je to um, veľmi výlučne profesný orgán, je to pozmeňujúci návrh číslo 9, aby ste sa vedeli lepšie orientovať. Stanoviska v akreditačnej komisii by sa mali prijímať trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov. Ide tu predovšetkým o bezpečnostné otázky fungovania celého systému a preto je nevyhnutné, aby táto bezpečnosť e, systému bola pod prísnym dohľadom. Každý e, hlas e, experta by mal mať rovnakú váhu, pretože ide o odborné stanoviská. Toto je posmeňovací návrh číslo 11. Okrem toho by komisia mala mať možnosť zasiahnuť, ak by prijatie rozhodnutia o kreditácii malo výrazný vplyv na uskutočnenie programov, či už by išlo o časový harmonogram projektov alebo mm, navýšené náklady na financovanie. Chápem stanovisko komisie v tom, Um, aké je zostavenie akreditačnej komisie. My sme sa snažili o maximálne prepojenie a informovanosť a chceli sme predísť eh, nedorozumeniam medzi týmito skupinami. Preto komisia by mala mať možnosť informovať akreditačnú radu a táto rada by mala mať možnosť ohľadniť e, každé stanovisko komisie. Toto je pozmec na číslo 12. Toto sú skutočne veľmi skrátené návrhy. Nevenujeme sa tomuto návrhu poprvýkrát. E, spomínam tu body, ktoré nájdete aj v samotnej správe. Rád by som tiež poinformoval členov výboru ITRE, že som e, sa niekoľkokrát stretol s tieňovými spravodajcami a chcem im poďakovať za veľmi príjemnú a podnetnú spoluprácu. Mm, tiež som niekoľkokrát rokoval s odstupcami rady a švedského predsedníctva a je tým chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Konkrétne pani Carlson na poslednej schôdzi sa zúčastnili aj zástupcovia e, ďalšieho predsedníctva, teda španielského predsedníctva. Myslím si, že je dôležité, aby toto prepojenie e, sme zachovali, pretože prípadné hlasovanie v parlamente prebehne až počas španielského predsedníctva. E, tiež prebehli opakované rokovania s komisiou. Chcem oceniť a chápem ich postoje a tiež chcem oceniť ich vysokú mieru odbornosti. Pani Carlson ma poinformovala, že rada má um, e, zaujme hladký priebeh tejto veci, tak aby prešiel tento návrh v parlamente tak, aby e, sa už v prvom čítaní podarilo ho schváliť e, pochopiteľne tento projekt, tak ako mnohí z vás, ktorí ste členmi tohto výboru už dlhšie viete, je to problém, ktorý, ktorému sa venujeme už dlho. V polovici januára by som sa opäť chcel stretnúť s tenými spravodajcami aby sme sa ešte raz pozreli na všetky pozmeňovacie návrhy a snažili sa nájsť čo najväčšiu zhodu a čo najväčší kompromis, ktorý by umožnil čo najhladší priebeh. Isté, že bol by som vďačný za všetky návrhy, ktoré by ste nám dorúčili, tak aby sme mohli ich prípadne ešte zapracovať do nášho návrhu. Ale tiež, aby sme ich využili aj pre ďalšie rokovania s komisiou a s radou, tak aby sme mali k dispozícii všetky stanoviská tejto síce technickej, ale možno aj zložitej ceste v hľadaní riešenia a realizácii riadenia celého tohto projektu Galileo. Ďakujem, pán predseda. Äh, äh, Ďakujem pekne. Najskôr teňoví spravodajcovia a prvým z nich je pán Remek. Ďakujem, äh, pane predsedo ja... Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád predovšetkým poďakoval um, spravodajcovi za jeho aktivitu aj za spôsob, akým rokoval s tenevými spravodajcami, teda respektíve so mnou. Som veľmi rád, že to prebiehalo takto. V podstate s celým dokumentom e, súhlasím. Chcem tiež oceniť prístup pána spravodajcu k rokovaniam s odbornými inštitúciami, tak ako ich nakoniec sám aj popísal. Rád by som spomenul pozmeňovací návrh číslo 3 a tiež pozmeňovací návrh číslo 8. E, v tomto prípade sa prikláňam k návrhu, aby percentuálny podiel hlasov komisie v správnej rade agentúry bol znížený z navrhnutých 50% na 30 Dôvody boli už popísané, popísali spravodajca, preto to už nebudem spomínať. Súhlasím so spravodajcom v tejto veci, pokiaľ ide o zastúpenie Európskeho parlamentu v správnej rade tejto agentúry. Som za to, aby takéto zastúpenie Európskeho parlamentu napriek všetkým úskaliam a otáznikom bolo zachované. E, Európsky parlament konec koncov bol orgánom, ktorý zachránil projekt Galileo a preto by mal mať eh, prehľad o všetkých ďalších procesoch. Otázka však znie, či to majú alebo nemajú byť poslanci Európskeho parlamentu, pretože ak nie, kto bude navrhovať takýchto členov eh, a na základe čoho, ale o tom sa ešte môžeme um, baviť. Budem v budúcnosti ešte v úzkom kontakte s pravodajcom a budeme sa tomu venovať. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem pekne, pán kolega Glante. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za návrhy spravodajcu. Ehm, súhlasím aj s jeho poďakovaním za spoluprácu, pretože táto prebehla veľmi otvorene a transparentne. To je podľa mňa veľmi dobré. Aj na všeobecnom návrhu správy nemám nič, čo by som pozmenil. Myslím si, že e, sme získali veľmi jasné stanovisko spravodajcov aj tých 30%, ktorých sa tu spomínalo. E, je podľa mňa v poriadku. Komisia by mala mať vplyv, ale nie neobmedzený vplyv. Mali by sme dosiahnuť istú rovnováhu v tomto smere. Pokiaľ ide o podiel parlamentu a účasť parlamentu v správnej rade a lehotu na informácie, ja by som predsa len položil otázku, ktorá súvisí s touto konkrétnou správou. Myslím si, že v, v mnohých veciach eh, požadujeme podiel parlamentu, tak aby sme vedeli, čo sa deje, aby všetko prebiehalo transparentne, ale či to skutočne vždy funguje, to je otázne. V prípade Galilea um, máme spoločnú parlamentnú schôdzu, ale tieto schôdze sa uskutočňujú veľmi zriedkavo, pripravujú sa veľmi narýchlo a v tejto súvislosti som sa dopočul, že práve teraz sa eh, prehodnocuje vypisovanie ak sa rozhodne, že sa rozdelí eh, eh, táto zákazka, tak by mohlo dojsť k navýšeniu financovania o 25 miliónov eur. Ehm, neviem, či by to znamenalo, že by sa zvyšila aj bezpečnosť. Ehm, v takýchto veciach by sme boli radi informovaní včas ehm, to, čo sa deje v správnej rade, aby sme to mali prehľad, aby sme vedeli jednoducho, čo sa deje. To by bolo pre nás zaujímavé. Možno komisia by sa mohla v krátkosti k tomuto vyjadriť. Chcem poďakovať ešte raz spravodajcovi, ešte sa stretneme a uzavrieme celú túto vec, ak rada sa pridá k nášmu úsiliu, tak sa nám to môže podariť v prvom čítaní. Nie je to v, je iba v rukách parlamentu. Ak by došlo k eh, veľkým požiadavkám, môžeme predsa len ustúpiť. Ďakujeme, pani Nibler. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, aj ja by som rada najskôr poďakovala nášmu spravodajcovi, pánovi Tomaševskému. Myslím si, že E, spolupráca prebehla veľmi produktívne e, v príprave tejto správy. Teda ďakujem ešte raz za takú otvorenú komunikáciu, za to, že sme mohli e, rokovať o tomto dokumente. Myslím, že vaša správa je veľmi dobrá a myslím si, že moja politická skupina celkom iste podporí túto vašu správu. Ja by som rada uviedla tri veci, ktoré považujem za dôležité. Ak dovolíte, keďže už e, celé roky sa zaoberám e, týmto projektom Galileo, budem e, aj trochu konkrétna. Táto agentúra má už za sebou dlhé roky v histórie. Viete, že v minulosti boli pôvodné plány odlišné na tento plán Galileo. Teraz by sa to malo zorganizovať formou projektu vedom súkromného partnerstva a tieto satelitné projekty je potrebné postaviť na nohy. Preto za účelom koordinácie a uskutočenia projektu e, sa zriadila táto agentúra a potom e, sa ukázalo po rokoch, že tento model PPP nefunguje. Parlament bol hnacou silou vtedy, aby e, sa Galileo financovalo z verejných zdrojov. A v parlamente sme sa už dávno venovali otázke, na čo ešte potrebujeme fungovanie tejto agentúry. Teda ja som to len chcela pripomenúť kolegom a kolegyňam, ktorí sa ešte nemenujú tejto téme eh, tak dlho ako ja. Myslím si, že táto otázka sa teraz eh, trochu zrelativizovala, či potrebujeme túto agentúru alebo nie. Napriek tomu, vzhľadom na zmenené úlohy tejto agentúry by som rada predsa len eh, prednesla niekoľko otázok komisii tejto súvislosti. A týmto sa dostávam k svojmu druhému bodu a síce úloha agentúry. Keď sa pozriem na článok 2, e, vidím tu, že agentúra v podstate je zodpovedná za akreditáciu v oblasti bezpečnosti a e, tiež sa má venovať e, vypracovávaniu štúdie, respektíve tomu, ako neskôr, keď bude systém etablovaný, by sa dal tento projekt aj komerčne využívať. Je potrebné vykonávať analýzy trhu, um, ako celý projekt funguje, ale podstate to gro činnosti, ak sa nemýlim, v tomto by ma mohla komisia opraviť, je predsa len e, pôsobenie v oblasti bezpečnostnej akreditácie. Chcem sa opýtať, čo presne sa pod týmto pojmom skrýva. Čo presne znamená bezpečnostná akreditácia? Myslím si, že v návrhu nariadenia sa hovorí, že správna rada, hovoríme tu o zložení tejto správnej rady, táto by sa nemala zapájať do bezpečnostných systémov. Teda ak väčšina eh, práce agentúry bude spočívať iba v tejto bezpečnostnej akreditácii, tak eh, na ostatných eh, grémiach, kde by sa zapájali ostatné orgány, ja si myslím, že tu vystáva otázka, čo bude zvyškom činnosti tejto agentúry, ak bude zriadený výbor, ktorý sa bude venovať iba akreditačnej činnosti. Neviem, čomu sa bude venovať zvyšok tejto agentúry. A komisia by nám eh, mohla síce povedať, že potrebujeme takúto agentúru, ale je potrebné špecifikovať konkrétne úlohy. No a posledný bod, pokiaľ ide o štruktúry v rámci vnútorného fungovania agentúry, ja sa môžem pripojiť k tomu, čo povedal predrečník eh, chcem súhlasiť aj s tým, čo povedal spravodajca, že všetky návrhy v tomto smere sú prínosné. Myslím si, že je dôležité, aby parlament bol zastúpený v správnej rade a súhlasím aj s návrhom spravodajcu e, v tom, aby sa znížil, znížila váha hlasov komisie v správnej rade. Myslím si, že keďže komisia už tak či tak eh, v súlade s týmto návrhom bude mať možnosť predkladať eh, návrhy na fungovanie tejto agentúry, už bude môcť vykonávať aj politický vplyv na fungovanie tejto agentúry a preto si myslím si, že je vhodné, aby komisia mala nižší ako polovičný počet hlasov v správnej rade. Myslím si, že 30 je um, adekvátny. Týmto som vyčerpala všetky svoje pripomienky, teda chcem sa opýtať eh, pre vyjasnenie komisie, eh, prečo vlastne potrebujeme túto agentúru, aby komisia trochu presnejšie vysvetlila, ak bude už tačito zelená agentúra pre bezpečnostnú akreditáciu, ako teraz bude vyzerať otázka zlúčených činností, ako sa uvádza v bode 2 podľa mňa je dôležité, aby sme sa venovali týmto otázkam. Aspoň mňa osobne to zaujíma, e, pretože aj kolegovia napríklad z výboru pre rozpočet nám neustále kladú otázku, majú isté výhrady, pokiaľ ide o fungovanie agentúr, e, respektíve rozširovanie fungovania agentúr. Myslím si, že aj vzhľadom na diskusie v politických skupinách je dôležité um, získať informácie o týchto veciach od komisie. Ešte sa hlasia o slovo treja uchádzači, teraz kolega Kolegyňa Hon. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pánu Tošenovskému za jeho veľmi koncenzuálny prístup k tejto správe so správcami. Ako pani Nible povedala, Galileo mal za sebou ťažkú históriu. Vôbec to nebol ľahký proces a v minulosti trpel ako projekt tým, že, sa za, že bol záujmom tých členských štátov, ktorí mali kozmický priemysel a nebol preto skutočným projektom spoločenstva. Ale teraz to je skutočný projekt spoločenstva platený z jej jeho rozpočtu a preto chápem aj komisiu, že si chce zachovať svoju kontrolu nad tým, aby to nebol taký prístup, ako bol v agentúre pre, Európskej agentúre pre vesmír. Je to dôležité pre všetky štáty bez ohľadu na to, či majú vesmírny priemysel alebo nie. Teraz, pokiaľ ide o percenta, tak možno by to malo byť 40 aby nespoliehali na členské štáty a aby mali minoritné blokovacie hlasovacie právo, aby sa aby nepodľahli lákaniu, že to bude projekt členských štátov alebo členského štátu. Pokiaľ ide o informačný tok, tak nás nepokojuje nedostatok informácií. S pani Nible som raz išla na jedno stretnutie medzi Komisiou radu a parlamentov, ktoré sa týkalo Galilea a bola som znechutená, pretože sme nemali žiadne informácie. Keď sme prišli na stretnutie, tam boli veľmi ťažké technické dokumenty. Do, počuli sme zlé správy o stave projektu. Vôbec sme nemali čas na prípravu a na položenie otázok. Takže naozaj my by sme sa to mali snažiť o to, aby sme zabezpečili správny tok informácií do parlamentu. A z tohto hľadiska si myslím, že by som chcela tu rozlíšiť medzi tým, čo povedala rada a medzi tým, čo navrhuje spravodajca. Rada nechce, aby poslanci s tým nemali nič spoločného, pretože hovoria, že to ov- ovplyvňuje naše rozhodovanie o rozpočte. A spravodajca chce mať hlasujúceho člena, ktorý by nebol poslancom, ale niekto, koho navrhne parlament. A ja by som rada videla, aby sme tento informačný tok do parlamentu spravili prioritou to, že by sme mali niekoľko poslancov, tak ako to navrhuje spravodajca, ktorí by boli pozorovateľmi a nemali by hlasovacie právo, mali by len práva pozorovateľov. Takto by sme zabezpečili tok informácií a neohrozili by sme našu nestrannosť, pokiaľ ide o vytvorenie rozpočtu. Rozpočet je skutočne veľmi náročnou otázkou aj podľa odhadu komisie. Ide o to, že dokonca aj keď zohľadníme príjem, ktorý Galileo bude mať, hovoríme o 550 miliónoch eur ročne na neurčité obdobie. A to je obrovský príspevok z e, rozpočtu spoločenstva. Takže ja myslím, že to minimum, čo môžeme spariť, je že tam bude Európsky parlament prítomný a získa informácie priamo. Nebudeme musieť čakať na niekoho, aby nám poslal informácie a nie, nedostaneme sa do situácie, že sa dostaneme na rokovanie, ktoré sa pripravuje pol, me, pol roka, ale my informácie nemáme a prídeme úplne nepripravení na rokovanie. Naozaj ide o to, aby sme boli skutočne informovaní o procese Takže 40 pre komisiu a dvaja pozorovatelia poslanci Európskeho parlamentu. To je môj návrh. Ďakujem veľmi pekne, kolega Weber. Podľa mňa je táto správa tiež vynikajúca. Nie som si istý, že treba prejsť na tých 40%, pretože podľa mňa v 27 členských štátoch e, bude vždy aspoň 1, 2 proti tej väčšine, takže, ale to je sekundárne. Súhlasím s e, správou, takisto blahoželám e, spravedcovi a chcel by som využiť túto príležitosť e, na jedno upresnenie a jeden návrh. 30 navrhovaných komisiou to je fajn, ale okrem toho je tu otázka riadenia európskej vesmiernej politiky v tomto sektore, ktorý nadobúda veľké rozmery, aj keď tu máme Galileo a tak ďalej. Dnes máme jedného riaditeľa v rámci DG pre podnikanie v rámci rezortu pána Ferhojgena. Možno by bolo dobre z tohto malého riaditeľstva urobiť generálne riaditeľstvo. Ide mi o to, že dopad vesmírnej politiky je naozaj univerzálny. Týka sa rozvoja polnohospodárstva, ekológie, životného prostredia a celého radu ďalších sektorov. Možno by bolo relevantné, keby všetky tieto záujmy boli tiež zohľadnené a keby skutočne tie priemyselné zájmy boli tam samozrejme zastúpené, ale nie úplne dominujúce. Čiže keďže tento sektor sa organizuje, možno by mohlo toto riediteľstvo niečo urobiť. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Rokujeme o návrhu legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré má umožniť pokračovanie projektu Galileo a nazdávam sa, že musíme v podstate pri tomto postupovať vecne a konštruktívne a usilovať sa naozaj dosiahnuť konsenzus medzi všetkými inštitúciami, ktoré sa na tomto projekte podielajú. Z tohto pohľadu chcem oceniť predovšetkým postup pána spravodajcu, pána Tošenovského, ktorý naozaj sa e, snaží udržať taký ten vecný tón e, pri e, vykonávaní tohto, tohto legislatívneho uznesenia ale myslím si, že naozaj je potrebné podporiť najmä prítomnosť Európskeho parlamentu pri Eh, monitorovaní a sledovaní nakladania s finančnými prostriedkami pri tomto projekte, pretože eh, sú do tohto projektu venované značné prostriedky občanov Európskej únie a je potrebné, aby sa naozaj nakladalo s týmito finančnými prostriedkami veľmi eh, efektívne a účelne. Takže myslím, že teda snaha, snaha je dobrá, aj postupujeme správnym smerom, len treba zachovať takéto tempo a takýto spôsob práce aj do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Äh, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Bluči za komisiu, ak súhlasíte, že by ste sa pokúsili dať o niekoľko odpovedí. Ja už som zoznam rečníkov uzavrel. Euh, ďakujem pán predseda a ďakujem pán spravodajca. Takže začnem tým prvým bodom, tým najcitlivejším. To je hlasovacie právo komisie, e, pokiaľ ide o tú agentúru. Samozrejme, že ak má byť e, komisia určitým manažerom, tak musí mať na to k dispozícii všetky zdroje. Takže očakávame, že budú tu rastúce ťažkosti pri všetkých ďalších agentúrach, kde komisia nemá právo spomínať e, e, e, teda nemá veto ako pri rozpočte alebo biznis pláne alebo pri menovaní riaditeľa. No a nemôžeme si dovoliť opakovať pri tejto agentúre rovnakú situáciu. Takže úlohu e, máte vy inú, zmenila ju rada a mm, je tam teda možnosť priameho rýchleho riadenia. A to je v zodpovednosti komisie samotnej. Dobre, môžeme tu spomínať tých 30, 40, 50, ale treba sa vyhnúť tomu, aby sme začali z toho urobi, robiť e, nejaké niečo veľmi elastické, z čoho by sa veľmi menili e, úlohy a treba zvážiť možnosť tých 50 hlasovacích práv. Čo sa týka účasti europoslanca, je jasné, že komisia je za to, či už to bude menovaný poslanec priamo vami, alebo či to bude zástupca tohto výboru. Nemáme k tomu nejakú jasnú pozíciu. My sme za absolútnu transparentnosť, aby som zareagoval aj na niektoré tie pripomienky, ktoré tu zazneli. A keď budú príjmané rozhodnutia, tak môžeme samozrejme mať zastúpenie v diskusii čo sa týka prijatia tohto nariadenia, samozrejme, že sme za prijatie v prvom čítaní, to je jasné. Ehm, treba ísť vpred. Ehm, čas rýchlo beží, prakticky už je rok 2010 a treba, aby táto vec Galileo sa stabilizovala, aby sme sa vyhli tým problémom z minulosti. K tomu, čo povedala pani Nibler, poznáme samozrejme históriu Galilea. Takisto sa k tomu vyjadroval dvár auditorov a teraz ale stojíme pred novou situáciou. Jednou z prvých úloh je zosúľadiť nariadenie právne základy, ktoré eh, riadia jednotlivé entity vy tu máte nariadenie, pre, ktoré by mal byť právnym základom. Čiže úloha eh, GSA je jasná, tá je uvedená v nariadení a treba to teraz zrealizovať. Čiže musíme sa dostať do fázy, kde sa budú konkretizovať úlohy. Takže momentálne sme v takom prechodnom období GSA koncom roku 2008 e, utrpela zníženie personálu, približne 30 osôb neprešlo z GSA do komisie, bol znížený rozpočet, e, boli tu pre, naplánované nové úlohy a ako e, to všetko zrealizovať. Čiže nie je to otázka, čo sa urobí z GSA. Tá má svoju identifikovanú a jasnú úlohu v právnom základe, čiže treba teraz prejsť ku konaniu Ďakujem veľmi pekne. Prepačte. Dobre, niektorí z vás sa vyjadrovali k tomu, že by komisia mala právo, hlasovacie právo okolo 40 uh, Nebudeme sa nejak fixovať na týchto percentách. My chceme odbremeniť e, zodpovednosť za to e, pro, e, za teda projektový manažment. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, takže ak dovolíte, by som šiel kolegovi Jamecovi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som hovoriť, chcel som hovoriť ako tieňový sprievodca ešte pred komisiou, možno som to nepovedal jasne, keď som žiadal slovo. Chcem sa vyjadriť k efektívnosti riadiacej štruktúry. Naozaj, keď si pozrieme, čo sme hovorili dnes o hodnoteným P6, tak som skutočne za prístup dôvera a preverovanie a nie preverovanie a potom dôvera. Takže ak chceme, aby komisia bola orgánom zodpovedným za riadenie tohto procesu, tak majú ma, môcť riadiť a my by sme mali môcť kontrolovať. A keď si pozriem pozmeňovací návrh na konci návrhu, kde sa hovorí, že komisia by nás mala pravidelne informovať. Ak by som ja bol komisia, tak by som povedal, vy máte predsa ľudí v predstavenstve, my nemusíme podávať hlasy, e, správy, tí vás budú informovať. Takže ja som za skôr za oddelenie povinností. My sme legislatívci, oni sú exekutíva, nech pracujú, my budeme plniť svoje úlohy a keď niečo urobia nesprávne, tak to budeme sledovať. Ďakujem. Ďakujem. Ešte kolega, kolegyňa Nipla má otázku. Mám jednu otázku na komisiu. Poprosila som, aby sa mi ešte raz povedalo, že čo bude s bezpečnostnou akreditáciou. Čo to znamená? A aké ďalšie úlohy? Ja tu vidím text, ja si myslím, že je tam málo úloh, menej úloh, takže chcem vedieť, aké úlohy, akú váhu bude mať táto agentúra. To asi by nemalo byť také ťažké. Môže komisia na to teraz odpovedať? Ak nie, tak potom písomne. Áno, môžeme odpovedať aj hneď alebo k tomu zareagovať písomne. Dám slovo mojej kolegyni, ktorá sa vyjadrí k tomuto špecifickému bodu. Ďakujem za otázku. Čo sa týka úloh GSA, opakujem, čo povedal pán Bonucci, v zmysle článku 16 nariadenia GNSS, GSA musí vykonávať presné úlohy a prvou je akreditácia, druhou je využívanie bezpečnostného centra Galileo a po tretie dôležitá úloha vo fáze výkonu a využívania ku ktorej dojdeme o pár rokov. Treba naozaj mm, som štúdií pracovať na komercializácii týchto dvoch systémov. Jednak to, čo už je funkčné a potom e, Galileo. A nad rámec týchto presných úloh, ktoré sú v, upravené v nariadení, môže GSA e, realizovať aj ďalšie úlohy, ktoré je zverí komisia prostredníctvom e, presného delegovania. Čiže úloha akreditácie tohto systému je veľmi dôležitá a čo sa týka nákladov, myslím, že návrh komisie vysvetľuje potreby e, ďalšieho personálu pre tieto aktivity. A čo sa týka ďalších úloh, ide o štandardné náklady už zapísané v rozpočte e, komisie pre GSA. Ak by ste, pani Nibler, chceli nejaké ďalšie informácie, ešte presnejšie, ktoré tu teraz dnes nemám, tak samozrejme sme vám k dispozícii, aby sme vám ich mohli poskytnúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz je postup vysvetlený. 9. december je lehota na pozmeňovacie návrhy a potom pôjdeme v budúcom roku ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz vyvolávam ďalší bod, bod 10. Európsky program pozorovania Zeme, preskúmanie návrhu správy. Dávam slovo pánovi Glantemu, ktorý je spravodajcom. Bol by som veľmi rád, keby sme e, dosiahli pokrok. Pozerajte na hodinky, prosím. Áno, ďakujem, pán predseda, budem sa snažiť. Poznáte ma pri prvom predstavovaní správy to bo, som bol veľmi krátky, takže teraz poviem tri vety viac. Určite kolegovia aj tieňoví spravodajci medzi tým e, dostali možnosti zoboznámiť sa s možnými použitiami, existujúcimi použitiami. Chcem len uvieť niekoľko príkladov budúcnosti GMS a údajov, ktoré by mohli poskytnúť na riešenie problémov. Tento systém je momentálne vo výskumnej etape a mal by prejsť do prevádzkovej etapy. Pozeral som si tie aplikácie na mieste, ktoré už fungujú, kde prichádzajú údaje a chcem poukázať na, poukázať na jeden aspekt, ktorý má u nás veľkú prioritu a to sú klimatické zmeny a zaobchádzanie s týmto problémom a najmä, aké sú dôsledky klimatických zmien. Dá sa to merať, dajú sa robiť modely. Už existuje satelitné opozorovanie, radarové merania povrchu, takže dokážeme na milimeter presne zmerať výšku hladiny oceánov a vieme povedať, že či sa s e, oteplovaním zvyšuje hladina morí a podobne. To sú dôležité informácie, to sú údaje, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať. Alebo zoberme si napríklad e, manažment katastrof, e, zemetrasenie v Číne a e, informácie, ktoré neboli aktuálne a potom e, E, záchrancovia museli ísť do terénu, o ktorom sa nič nevedelo, nevedelo sa, a nakoľko sú cesty zjazdné, akú techniku potrebujú a podobne. A tento systém môže poskytnúť informácie, údaje o aktuálnom stave pred a po katastrofe či záplave, zemetrasení a podobne. Alebo zoberme si záplavy e, z riek v Európe. Ako s tým riešiť? Kde treba postaviť E, ochranné opatrenia, ktoré plochy sú ohrozené, ktoré plochy boli naozaj zaplavené. A to všetko má význam, povedzme, pre riešenie aj odškodného, či objekty, ktoré sa hlásili ako poškodené, tam boli aj pred katastrofou a podobne. Na svete sú e, regióny, kde mapy e, nie sú také presné, v Afrike, v rozvojových krajinách sú mnohé plochy, ktoré nie sú dobre zmapované a tieto údaje by mohli pomôcť na tvorbu map a to by pomohlo pri budovaní infraštruktúry. Konkrétny príklad, ktorý som ja videl, sa dokázalo so satelitnými údajmi, že niektoré členské štáty, nechcem ich tu menovať, v juhovýchodnej Ázii, tam, kde tie hranice tiež nie sú tak presne zistiteľné, sa zistilo, že rúbali v e, dažďových pralesoch a mysleli si, že to robili v jednom štáte, ale pritom v skutočnosti to robilo v inom štáte. A toto sú také veľmi napínavé informácie. Teraz konkrétne k mojej správe. Mám tam 15 pozmeňovacích návrhov a Uvediem z toho niekoľko bodov. Najdôležitejší je podobne ako pri programe Galileo tá otázka financovania. Myslím, že už teraz je vidno, že niektoré časti financovania sú neudržateľné. Musíme to doplniť a musíme nájsť aj formu a to musím ešte prebrať s, výpoč- e, s roz- výborom pre rozpočet, o tom sme ešte nerokovali. Musíme hovoriť o tom, že či tam dáme aj určité povinnosti, pretože už dnes sa plánujú výdavky a musia sa pod, objednať materiály a dneska sú tieto materiály lacnejšie, ako keby sa objednali v budúcnosti. Čiže takto by sa dali znížiť náklady, i keď vieme, že teda niektoré čiastky budeme musieť doplniť neskôr a možno, že by toto bol dobrý prístup. To je v pozmeňovacom návrhu 16a. Potom je tu kontinuita údajov keď by boli k dispozícii údaje bezplatne a keď by sme mali vytvoriť takto nové pracovné miesta, čo je tiež našim cieľom, treba zaručiť, že títo údaje budú kontinuálne k dispozícii. A my všetci vieme, máme finančnú perspektívu do roku 2013, nová začne 2014, nevieme o čom bude. To sa musí ešte všetko prerokovať ale nemôže byť našim záujmom to, že 2014 sa všetko zastaví, pretože nie sú zabezpečené finančné toky do zabezpečenia služieb a jednoducho potrebujeme mať k dispozícii finančné prostriedky aj na túto tvorbu údajov. Tretie je prístup k údajom. Už pri prvej diskusii sa o tom často hovorilo, o tom, že by mali byť prístupné zadarmo a voľne a možno na recipročnom základe, pretože keď niekomu dáme takéto údaje bezplatne, aj my by sme od nich mali dostať údaje bezplatne, ale to nemôže viesť k tomu, že by fyzické a právnické osoby e, ohrozili tento systém jeho využívaním, takže tieto aspekty musíme ešte posúdiť a musíme zistiť, aký rozmer by to predstavovalo. A potom sú tu ešte aj štátne inštitúcie, ktoré by takto mohli e, dostať podklady a mohli by sme tu hovoriť aj o možnosti duplicity, napríklad e, najmä v oblasti kartografie, kde sú národné orgány, čo majú určité údaje. Potom e, od zajtra Lisabonská zmluva už platí pardon, od včera už platí Lisabonská zmluva. A tu máme jeden bod a to je zrušenie komitológie. Ja musím povedať, že to vlastne vítam, lebo budeme mať väčší vplyv, ale komitológia teraz neexistuje, takže všetky body zo správy o komitológii sa musia vyškrtnúť a musíme tam uviezť nové riešenia. Uh, tak, aby bola zabezpečená účasť parlamentu. Pretože, ako som povedal, body o komitológii vypadli. Aby sme zabezpečili transparentnosť a zodpovednosť, tak e, potrebujeme e, postupovať tak, že zadáme túto úlohu, potom E, verejné obstarávanie je tiež dôležité, to som zapracoval a medzi tým som sa dozvedel ďalšie skutočnosti, aj keď správa je už zadaná na preklad, takže ja si myslím, že by sme mali nejaké zmeny tu na ešte e, e, zapracovať tak, aby sa zabranilo napríklad návrh na to, aby sa zapra, zabranilo duplicite údajov a sledovania a získavania údajov a súčasne E, musíme dbať aj na to, že asi rozpočtový výbor pôsobí opozdenie a budeme môcť hlasovať až v júni. Ale mám dobrú nádej, hovoril som to španielským predsedníctvom a keď rada bude spolupracovať a všetko bude dobre fungovať, tak sa nám určite by mohlo podariť, že by sme to mohli schváliť v lete budúceho roku. A chcem ešte povedať, že niektorí kolegovia povedali, že e, by sa malo vytvoriť generálne riaditeľstvo e, vesmír na alebo priestor na komisii, ale voči tomu nenamietam. Máme veľa vesmíru aj rôznych komponentov, ale ja neviem, že či je vhodné už teraz e, uvažovať o tvorbe generálneho riaditeľstva a možno o tomto návrhu premýšľať. premyšľať. Takže Štyria sa ešte hlásia o slovo. Ešte niekto by sa chcel prihlásiť o slovo, lebo ináč uzavriem zoznam. Áno, takže čiže zlamec, dobre. Ešte ste to stihli. Takže kolega Remek teraz, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem stručný. Mnohí z nás už dobre vedia, o čo ide a chcem oceniť dobrú prácu spravodajcu a súhlasím v zásade s predloženým materiálom. Chcel by som sa však zastaviť u pozmeňovacieho návrhu číslo 2. Pán spravodajca o tom už tiež hovoril. A tento návrh je za to, aby sa zachovala kontinuita služieb a toku informácií, čo bude závisieť od dostatku financí v prechodných obdobiach na začiatku prevádzky GMS, ako aj po jeho ukončení. A to súvisí s tým, aby EÚ a EP si zachovali potrebný kredit u verejnosti a spotrebiteľov týchto služieb. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, pani kolegyne Áno, keď ste hovorili moje meno, nejak som ho nepočula. Pardon, hovorí pán predseda. Mám tu niekoľko vecí, ktoré by som chcela spomenúť, e, čo sa týka tohto programu. Prvá vec, e, to je dlhodobé prevádzkovanie programu. Eh, je to aj otázka, ako bude financovaný. Eh, je tam rozpočet 150 miliónov eur, čo nepostačuje napríklad eh, tie jednotky B na satelite nie sú ešte v rozpočte. Čo sa týka týchto um, prevádzok, to bude treba riešiť z operačného programu Ďalej, čo sa týka politiky dát, podporujem navrhovaný otvorený a voľný prístup, tak ako spomína spravodajca. Je to je, pretože jeden z hlavných cieľov programu je Myslím si, že eh, spoločnosti z nových členských štátov by mohli benefitovať z toho a pomohlo by to aj inováciám. Napriek tomu povaha a rozsah služieb GNS e, neboli jasne definované a preto odporúčam obozretnosť pri definovaní e, teda toho voľného prístupu v legislatíve. Ďalej rozhodnutie o plnom a otvorenom prístupe tiež musí zobrať do úvahy bezpečnosť informácií, aby sme mali zachovanú, zachovanú dôvernosť a autentifikáciu informačnej výmeny medzi poskytovateľmi a konečnými užívateľmi. A posledný bod, vyjasnenie vlastníctva a úlohy prevádzkovateľov tejto infraštruktúry. To je potrebné, aby sa dosiahla čo najefektívnejšia prevádzka. Európska vesmírna agentúra bude implementovať túto infraštruktúru a potom sa to asi bude privatizovať, e, takže potrebujem o tom vedieť trošku viac. Ďakujem. Merci beaucoup, Madame Valian. Ďakujem, pani Valian. Takže som to asi lepšie vyslovil teraz. A pán Čičester. You, Ďakujem, pán predseda. Blahoželám pánovi Glantemu k jeho správe. A o chvíľku s jednou vecou, čo povedal, nebudem súhlasiť. A takisto mám niekoľko návrhov, ktoré by vec možno trošku vylepšili, takže 3-4 pozmeňovacie návrhy asi predložím. Prvá vec sa týka duplikácie informácií bolo mi povedané, že je možnosť, že zber nových údajov by mohol duplikovať existujúce údaje a preto by mala byť povinnosť eh, podľa možností, aby služby GMS využívali informácie, ktoré už existujú. To dúfam nie je veľmi sporné. A Myslím, že toto sa uvádza aj návrhu komisie. Po druhé, a to môžeme hovoriť, keď budeme mať tie pozmeňovacie návrhy hotové. Tento projekt vyžaduje veľkú spoluprácu viacerých e, zainteresovaných a návrh takej partnerskej e, rady, kde by boli rôzne E, zastúpené subjekty je určite zaujímavá e, vec na zvaženie. Takže treba zabezpečiť čo najširšiu účasť. To je e, druhá vec. A tretia, kde teda trošku nesúhlasím so spravodajcom, a pani Valian, to je tá otázka voľného prístupu, bezplatného za GMES služby. A ja si myslím, že by sme mali mať k tomu možno určitú výhradu, keďže už je tu odkaz na to, že rozpočet nepostačuje na uh, účely a ciele, aby sa teda vylúčila akákoľvek, akékoľvek splatnenie služieb. To sa mi za predčasné. Čiže najprv musím vytvoriť nejaký trh so službami a nie som si istý, že ako sa vytvorí trh, ak je niečo zadarmo. No, možno sa mýlim. Možno sú ľudia dostatočne šikovní, e, že z niečoho, čo začína ako úplne zadarmo, urobia obrovský zdroj príjmov. No ale ja osobne teda mám výhradu k tomuto aspektu. Ja si myslím, že tento bod treba ešte raz zvážiť. Mm, takže mám takúto otázku, ale možno by sme už mohli o tom neskôr diskutovať. Ďakujem, pán predseda. Thanks very much, Madame Ďakujem. Pani Daty. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur... Ďakujem, pán predseda, pán spravodajca, vážení kolegovia. V prvom rade chcem poďakovať e, kolegovi Glantemu za návrh správy, ktorý nám dnes predložil. Je pravda, že ako tieň spravodajkyňa za EPP momentálne nemám nejaké zásadné pripomienky alebo kritiku k návrhu správy. Napriek tomu niekoľko pripomienok k návrhu naredenia a aj návrhu správy mám. Vrátila by som sa k tomu druhému pozmeňovaciemu návrhu na zabezpečenie kontinuity údajov. V nariadení sa hovorí, že tie údaje majú byť vždy prístupné. To je ten princíp continuity. Je e, potrebné užívateľom e, využívať tú službu vo, e, vo všetkej dôve, ale ja si myslím, že táto, tek, táto myšlienka by mohla byť v texte samotnom, pretože momentálne je to len v úvodných ustanoveniach preambule e, v dôvodovej správe a to nemá rovnakú právnu silu nezdôrazňuje to, e, tento princíp e, kontinuity údajov, ktorý je taký dôležitý. A potom, čo sa týka financovania, to, čo povedala pani Valian, pokúšam sa to vysloviť správne. E, áno, financovanie, to sme tu spomínali. Ja si myslím, že ako sme už povedali pri poslednej výmene názorov chýba tu trošku viditeľnosť toho financovania v návrhu nariadenia a e, ku globálnemu rozpočtu, takže to financovanie by sa malo lepšie zorganizovať, mala by tam byť lepšia koherentnosť vo financovaní a v realizácii tohto financovania, aby sme e, vyvážene zaobchádzali so všetkými službami, pretože v tomto stave textu tu nie je zaručené financovanie týchto e, služieb pre e, námorné, respektíve vzdušné priestory, ide len o pozemný priestor a Všetky tieto štyri služby GMES by v roku 2013 mali byť na podobnej úrovni výspelosti na základe nášho textu. Čiže v prioritne by sme sa mali e, zaoberať e, vyváženým zaobchádzaním štyroch služie, so štyrmi službami. Potom, čo sa týka toho voľného prístupu, bezplatného či nie bezplatného prístupu k údajom, ja by som sem vložila takú jednu nuansu, čo sa týka pozmeňovacích návrhov 3 a 12. To je princíp prístupu, či je to mm, bezplatné alebo nie, to je druhá vec. Ale princíp prístupu je alebo bude obmedzený len na fyzické a právnické osoby, ktoré majú sídlo v EÚ myslím, že návrh e, je asi trošku nevhodný, pretože by to znamenalo, že ak by tu tie údaje neboli do, prístupné, e, to by znamenalo, že nebudú prístupné všetkým ani e, za, teda za odplatu, a to by bol trošku problém. E, takže prioritne by ten e, program GMS mal byť k dispozícii európskym podnikom a občanom, ale e, vzhľadom aj na veľké náklady na e, inštaláciu by nebolo vhodné obmedziť to, takže opäť sa vraciam k tomu finančnému aspektu. No a štvrtá vec, e, pozmeňovací návrh 8, pokiaľ ide o harmonogram, je potrebné e, garantovať certifikáciu a autentifikáciu týchto údajov. Um, Myslím, že práve o tom aspekte certifikácie údajov sme veľa hovorili a je dôležité, aby boli tie údaje certifikované, aby sme sa vyhli nejaké externej manipulácii s údajmi, aby bola možná, aby bolo možné uh, riadne upravovať využitie tých e, údajov, aby sme sa vyhli nejakým e, negatívnym dopadom. No a potom napokon riadenie. Chýba tu trošku jasnosť tejto oblasti. Dobré riadenie je nevyhnutné pre takýto program a lepší mechanizmus koordinácie, najmä medzi členskými štátmi a EÚ, ale nevýlučne medzi nimi, musíme ešte nájsť, pretože komisia vo svojom oznámení 12. novembra hovorí o vytvorení partnerskej rady a je to trošku škoda, pretože ten návrh nariadenia a ten tú partnerskú radu nespomína. Je tu spomínaný nejaký výbor GMS a bude sa obmedzovať len na riadenie rozpočtu veľmi konkrétneho, ktorý je, vyplýva z toho nariadenia. Takže podľa mňa je to škoda, lebo by sme si mali garantovať vlastne koherentnosť medzi rôznymi aktérmi v tom programe. Ehm, mne sa to zdá dosť potrebné, pretože pripomínam, že pokiaľ ide o financie, ehm, musíme riešiť aj infraštruktúru. Ehm, čiže členské štáty riedia jednu aj, aj EÚ. Takže je dôležité, aby tu bola táto partnerská rada nielen pre rozpočtové aspekty, ale aj pre aspekty infraštruktúry. Takže toľko moje pripomienky k tomuto návrhu správy, aby sme sa v tom programe, aby sme neobmedzovali jeho potenciál. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Glantemu za veľmi dobrú prácu a pán Glante, ak ste ma nevideli v tom procese, nie preto, že by som ignoroval vašu prácu, ale jednoducho robili ste si ju veľmi dobre, takže ospravedlňujem sa, že som sa až tak veľmi intenzívne na tom nepodielal. E, pár slov najprv k tomu, čo povedala pani Daty. Prístup e, pre Európanov a je tam princíp, princíp eh, reciprocity, eh, prístup k vode na základe princípu reciprocity a nie je možné naozaj globálne to pokryť, ak všetci zainteresovaní neprispejú svojim dielom. Ak India, Brazília, Čína, USA, Rusko urobia svoju časť práce, tak ich môžeme požiadať, aby nám dali prístup a my dáme prístup im ale tento princíp reciprocity je samozrejme veľmi dôležitý. Aspoň s takými krajinami alebo subjektmi, ktoré si to môžu dovoliť, taký istý program. Európa nemôže byť subjekt alebo politický aktér, ktorý naozaj urobí všetko pre ostatných. Na druhej strane súhlasím s vami, že niektoré tretie krajiny, napríklad rozvojové krajiny, môžu mať potrebu prístupu k týmto údajom, ale to je trošku iná situácia a ja si myslím, že by sme mali jasne rozlišovať e, vznikajúce, rozvojové, rozvíjajúce sa krajiny a takéto nejaké zmeny by sme tam možno mohli dať. Podporujem, čo povedal Giles o voľnom prístupe. Vieme, že to bude finančne náročný program a bez pochyby e, teda nemážme, nemali by sme ho len začínať a potom ho zanechať tak, je to dlhodobá záležitosť. A takisto vieme, a to je taký môj ekonomický prístup k tomu, vieme, kde sú financie, aké, e, aké exit stratégie budeme musieť realizovať a stielam e, tvoje obavy, Giles, že sa vzdávame potenciálneho zdroja príjmov už na začiatku. A toto je pre mňa obava Eh, ani nie tak z očí voči tým konečným užívateľom, ktorí využijú output GMS pre neziskové účely, a tam, OK, môžu to mať zadarmo, ale tí, tie spoločnosti a podniky, ktoré z toho chcú legitímne eh, robiť zisk, chcú mm, budovať na základe tých eh, surových dát, ktoré vyplynú z GMS, tam si myslím, že EÚ by si mala zachovať e, niečo z toho hodnotového reťazca, pretože v prvom rade tam my e, vytvárame na to infraštruktúru. Čiže ak by sme toto vylúčili, tak by ten program v konečnom výsledku mohol byť ohrozený, pretože niekedy si členské štáty povedia, no ale my chceme pokračovať, my by sme strašne chceli pokračovať, ale už si to nemôžeme dovoliť. A nie je žiadny iný zdroj financovania, len verejné prostriedky. A Giles, ja zdieľam tvoje obavy a myslím si, že spoločne môžeme predložiť ten pozmeňovací návrh k tomu. Pán kolega Weber. A veľmi stručne, pán predseda, k bezplatnosti prístupu, keďže som už vystúpil. A pani Daty sa tiež vyjadrila k tejto otázke pred nejakým časom. Ja plne súhlasím s tým, čo povedal spravodajca pán Galante na túto otázku navrhuje, aby služby boli zadarmo pre všetkých občanov, pre všetky európske podniky, aby sa mohol rozvinúť trh, najmä pre malé a stredné podniky. A v tejto súvislosti by som uviedol príklad e, niečo, čo sa nedávno stalo v USA. Je tu ten satelit ANSAT, to je už 7. exemplár a ten má nielen obrovský archív, pretože program ANSAT už existuje nejakých 40 rokov, ale tento satelit e, je vlastne spoplatnený prístup k nemu a je to veľmi lacný prístup porovnaní s inými. A keďže je to e, spoplatnené, tak približne 20 tisíc nákupov e, alebo takýchto návštev prebiehalo ročne a teda kým to bolo spoplatnené. Teraz, keď je to zadarmo, tak je to 200 tisíc mesačne. Čiže vidíte, dá sa takto vytvoriť e, trh, rozvinúť veľmi silne. Čiže nielen sa vytvoril uh, trh, podporila sa tým inovácia a um, analogické výsledky. Čiže ak neexistujú nejaké ekonomické aktivity, treba ich vytvoriť, treba ich e, rozvíjať. No a potom uvidíme, aké priame zdroje financovania z toho môžu vyplynúť. Giles chcel ešte zareagovať? Yes, Áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pani Daty za tú nuansu, krásne anglické slovo nuance, áno, akceptujem ten rozdiel medzi plným a otvoreným prístupom na jednej strane a bezplatným prístupom na druhej, čiže e, plne akceptujem, že k údajom musí byť prístup, ale myslím si naozaj, že by bolo nerozumné, keby sme mm, sa nejak vylúčili možnosť e, spoplatniť e, nejaké iné druhy prístupu. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte komisia niečo k tomu povedať? Ja. Yeah. OK, please. Merci beaucoup, monsieur le... Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne chcem prvom rade podakovať uh, e, vášmu výboru za záujem o GMS. Mm Dôležitá je kontinuita údajov, ktorá tu bola spomínaná. Je to jeden z princípov, na ktorom sa zhodneme eh, pri rozvoji GMS a treba upriamiť pozornosť na dôsledky, ktoré tá kontinuita údajov bude mať jednak na permanentnosť eh, vesmírnej infraštruktúry, ale aj eh, trvalého využitia tých údajov a služieb Čiže ide aj o stabilizáciu technických schopností v Európe a aj a ide o stabilizáciu financovania. Chcel som vašu, váš výbor upozorniť na oznámenie komisie z 28. oktobra, e, ktoré sa venuje otázkam e, trvalosti tej e, vesmírnej infraštruktúry to treba zohľadniť pri rozhodnutiach do roku 2011, aby sme zabezpečili riadenie, profesionálne riadenie tohto programu, aby sme predpokladali budúce aktivity tak, aby sa dali zrealizovať pri čo najnižších nákladoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Glante. Chcete ešte doplniť niečo? E, ďakujem pekne za všetky podnety kolegov a za to, čo uviedli. Myslím si, že ešte bude predložených niekoľko pozmeňovacích návrhov, e, dvojité zhromažďovanie údajov alebo zverejňovanie údajov. Hovoríme tu o systéme, ktorý je tak povedať blahom. Mali by sme nájsť riešenie, aby sme nerobili veci, dvakrát zbytočne. Myslím si, že v členských štátoch existuje, aspoň teda v Nemecku, orgán, ktorý sa zaoberá kontrolou e, toho, aby takéto satelitné údaje museli, alebo ich využívanie muselo byť predovšetkým povolené predtým, ako dôjde k využívaniu teda predtým, ako sa dá k dispozícii takéto údaje, je potrebné schváliť ich využívanie, je potrebné v tomto smere teda nájsť nejaké riešenie na európskej úrovni. Pokiaľ ide o financovanie, ak som správne pochopila, že sám myslím si, že o tom ešte môžeme hovoriť. Chceme dosiahnuť, aby sa tento produkt presadil na trhu, chceme, aby sa osvedčil na trhu a môžeme v budúcnosti hovoriť aj o tom, či tento systém bude predmetom privatizácie a či by sme mohli zaviesť aj nejaké spoplatnenie, ale uh, v prvom rade sa môžeme zhodnúť na tom, že chceme, aby sa tento produkt presadil na trhu a potom môžeme hovoriť o spoplatnení, pokiaľ ide o otázku prístupnosti a reciprocity. Už e, niektoré regióny na svete nám poskytujú informácie e, bezplatne, musíme teda aj my urobiť rovnakú protislužbu aj o tomto však ešte budeme hovoriť. Ďakujem ešte raz za všetky podnety, za všetky pozmeňovacie nábrhy, Ešte dva alebo tri vypracujeme a potom, čo skoro po uplynutí lehoty by sme sa mali stretnúť a um, diskutovať o tomto návrhu. Celkom s napätím budem sledovať aj schôdzu výbore pre rozpočet, pretože aj v, vo svojom oznámení komisia v októbri e, naznačila, že by sa to mohlo zrealizovať. Ďakujem pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy, ako tu už oznelo, je 10. december na poludnie, ak všetci súhlasia. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k bodu 8 a síce prezentácia štúdie, štúdie o riadiacich aspektoch Európskeho výskumného priestoru. E, v tejto chvíli by som rád privítal pána pod podpredseda pre výskum z Univerzity v Madride, pán Gonzalo León. Ten nám predstaví e, túto prezentáciu, bude sa snažiť byť čo najstručnejší a e, ja vám chcem e, ešte navrhnúť, aby ste potom kládli také hustené otázky, aby sme sa um, čoskoro mohli um, vysporiadať sa tou otázkou. Ďakujem pekne, príjemné popoludnie všetkým. Som veľmi rád, že mám možnosť tu vystúpiť a rád by som v tejto chvíli zhrnul hlavné odporúčania tejto správy, aby ešte teda zvyšil čas aj na otázky a diskusiu. Rada eh, chce, chcela vyhodnotiť eh, otázku Európskeho výskumného priestoru a venovať sa aspektom eh, štúdií, ktoré boli implementované v rámci procesu Európskeho priestoru pre výskum my sme sa snažili tiež pochopiť eh, proces eh, tohto priestoru v širšom kontexte. Nechceli sme hovoriť iba o výskume, ale aj o kontexte vedomostnej politiky, nielen výskumnej politiky. Vieme, že je to prepojenie aj s inováciou a so vzdelávaním, teda chceme to vnímať v tomto kontexte eh, ďalej. Došlo k predstaveniu nášho parlamentu, aby sme venovali pozornosť iniciatívam v súlade s článkom 161 a 134. Však zvážili sme všetky možné články, snažili sme sa zohľadniť to, že je užitočné vnímať ich v tomto kontexte a, a zakomponovať ich aj do budúceho, budúceho návrhu iniciatívy. Uvedomujeme si, že keď hovoríme o európskom priestore pre výskum, hovoríme tu o spoločných iniciatívach, ktoré sa vytvárajú na úrovni spoločenstva, ale aj na úrovni členských štátov v rámci Lisabonskej stratégie. Ďalej sú tu číselné údaje, ktoré hovoria o tom, že Lisabonská stratégia je širšia ako len samotný koncept európskeho priestoru výskumu. Ehm, je to však prepojenie iniciatív. Niektoré iniciatívy pochádzajú z členských štátov a niektoré z, ehm, zo strany Európskej komisie je dôležité eh, uvedomiť si, že Nemôžeme vnímať iniciatívy ERA iba ako mechanizmy, ktoré sa implementujú formou inštitúcií, ale aj úloha členských štátov je v tomto nezanedbateľná. Nie len preto, že prispievajú k financovaní týchto iniciatív, pretože iniciatívy eh, sú istými záväzkami členských štátov. Snažíme sa pochopiť, e, aké e, dimenzie riadenia je potrebné zvážiť, aby sme mohli porovnať situáciu e, v jednotlivých oblastiach výskumných iniciatív. Chceli sme zadefinovať tieto faktory, ktoré ovplyvňujú typ riadenia, ktorý sa teraz uplatňuje. Ak si porovnáme jednotlivé výskumné iniciatívy, ktoré boli doposiaľ implementované, sú do istej miery odlišné v závislosti od toho, ako sa venujú jednotlivým dimenziám. Otvorenosť je dôležitá v tom zmysle, že eh, je to mechanizmus, ktorý máme k dispozícii na to, aby sme sa mohli snažiť uspokojiť eh, záujem jednotlivých účastníkov a tiež aby sa mohli pridať buď z požiadku, alebo potom neskôr ďalej transparentnosť, využívanie zdrojov, rozhodovanie a komunikácia pre všetkých účastníkov. Aj to je dôležitý faktor. Transparentnosť sa vníma ako súčasť tohto nariadenia a implementácie tohto nariadenia pre jednotlivé iniciatívy. Ďalej rovnováha záujmov jednotlivých účastníkov je tiež dôležitá. E, hlavne úloha členských štátov a účastníkov tohto programu je dôležitá na to, aby sa prijímali rozhodnutia v súlade s touto iniciatívou. E, ďalej účinnosť a efektívnosť e, sú to iniciatívy, ktoré sú dosť dlhodobého charakteru a je potrebné obnovovať, ak nie každoročne, tak minimálne raz za isté obdobie je potrebné prispôsobiť ich záujmom jednotlivých zúčastnených strán. Ďalej e, zodpovednosť v oblasti auditu, ale aj vplyv na e, viditeľnosť európskej spoločnosti. Mm, takáto iniciatíva musí e, predstavovať aj výsledky spoločnosti a preto je potrebné vyhodnocovať aj prínos takéto iniciatívy ďalej. Načasovanie v tomto smere tiež je dôležité, pretože schéma riadenia môže ovplyvniť eh, aj zosynchronovanie otvorených eh, víziev, ktoré prebiehajú v jednotlivých iniciatívach eh, v mnohých prípadoch sme zaznamenali pokrok e, a na druhej strane nedostatok synchronizácie, e, ktorá prebieha v jednotlivých iniciatívach. E, no a napokon dôležitým prvkom je internacionalizácia a tiež to, do akej miery sa tretie tretie štát, krajiny mimo EÚ a iné európske krajiny môžu zapájať do tejto iniciatívy. Tento program ERA je otvorený celému zvyšku sveta. E, a tento aspekt je potrebné zohľadniť aj v tom, tejto schéme riadenia. Teraz, e, ak dovolíte, sa pokúsim prezentovať e, niektoré finančné odporúčania, ktoré sa uvádzajú v tejto správe. Predovšetkým je potrebné zohľadniť, že tento proces je, je procesom vo vývoji môže zohľadňovať aj zmeny, ktoré, ku ktorým dochádza na politickej úrovni, nielen na úrovni spoločenstva, ale aj na úrovni členských štátov a taktiež vplyv, ktorý by mohol mať tento program v členských štátoch na to, aby vyvíjali svoju vlastnú politiku v tomto smere. Po druhé, um, tak povedať, stabilný ehm, scenár, ktorý je zadefinovaný v rámcovej politike, je zameraný na komplikovanejší postup, v ktorom um, postupy riadenia by sa nemali redukovať iba na bežné odporúčania. Snažíme sa obnovovať, odporúčať, vytvárať nové postupy a poskytovať eh, schémy riadenia v jednotlivých oblastiach iniciatívy eh, tohto európskeho priestoru výskumu. Sú tu aj eh, dosť vysoké náklady na transakcie. Ehm, proces vytvárania tohto priestoru je veľmi zdlhavý a finančne nákladný. Je potrebné zamyslieť sa nad možnosťami zníženia nákladov, ak chceme eh, vytvárať čoraz ďalšie iniciatívy v tomto procese založené na implementácii. Pokiaľ ide o riadenie priestoru ERA, uvedomujeme si, že je potrebné e, vyriešiť mnoho problémov, ktoré sú v oblasti riadenia. Venujeme sa mnohým iniciatívam a vyčlenili sme aj dostatok času na predstavenie nových iniciatív. Vieme, že tento proces je zdlhavý, dôjde aj k omeškaniu na to, aby sme plne implementovali všetky plány v tejto chvíli, tým, že analizujeme e, jednotlivé era iniciatívy, pripisujeme zvýšenú prioritu k flexibilite riadenia. To je správne, pretože je možné zapracovať mnoho faktorov do e, tohto priestoru ERA. A flexibilita však znamená, že e, dosiahneme e, veľkú rôznorodosť v prístupoch riadenia táto Rôznorodosť by sa mohla v budúcnosti ešte zvýšiť tým, že sa zavedú nové iniciatívy a snažíme sa taktiež vytvoriť e, čo najväčšiu rôznorodosť v tom, ako pristupujeme k riadeniu vôbec. Mm, ďalej e, to prináša aj e, prínos pre všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na, na úrovni spoločnosti tejto schémy, avšak táto možnosť účasti je odlišná v jednotlivých iniciatívach. Je ťažké nájsť nejakú spoločnú štruktúru týchto iniciatív. No a napokon tiež je dôležité zohľadniť adaptáciu národných postupov v európskom kontexte. E, je potrebné v tomto smere vynaložiť väčšie úsilie a taktiež rýchlosť implementácie adaptácie národných programov v členských štátoch. Znamená to, že v mnohých prípadoch účasť v týchto iniciatívach ERA nie je rovnaká v všetkých členských štátoch. E, sú rôznorodosti aj v rámci jednej a tej istej iniciatívy ERA. Na základe toho sme sa snažili vypracovať e, zoznam odporúčaní, ktoré by mohli byť užitočné na urýchlenie vytvorenia e, tohto priestoru európskeho výskumu. Niektoré sú zadefinované normy členských štátov, ale tiež e, prebieha aj e, modifikácia a prispôsobenie sa podľa potreby jednotlivých účastníkov. Ja by som e, teraz rád uviedol body, ktoré považujeme my za dôležité. Jednak sú to odporúčania, ktoré sa týkajú toho, aby sa urýchlilo vytvorenie tých, tohto priestoru na úrovni členských štátov. V niektorých prípadoch je miera otvorenosti národných výskumných programov nie je rovnaká. Je tam rôznorodosť v tom, do akej miery sú členské štáty ochotné otvoriť svoje národné výskumné programy. Môže to mať vplyv na to, mm, do akej miery sa budú zúčastňovať týchto iniciatív ERA. Zároveň je potrebné zjednodušiť eh, prenos prostriedkov eh, na, do takých eh, spoločných zdrojov, z ktorých budú čerpať o to všetci účastníci týchto iniciatív ERA. Mm, okrem toho je dôležité vytvoriť program Um, ktorý by umožnil zjednodušenie mobility účastníkov. Snažíme sa tu uplatňovať články 169 171 iniciatív ERA. Vieme, že v niektorých členských štátoch um, už došlo k takýmto iniciatívam minulosti a v iných eh, je to ešte len naplánované. Je potrebné zaviesť eh, viac mm, homogénne schémy v tomto smere na to, aby sme uľahčili mobilitu národných eh, štátnych úradníkov um, na neobmedzené obdobie. Aj to by mohlo uľahčiť fungovanie um, a zriadenie takýchto orgánov na národnej úrovni. Aj toto by bol napríklad mechanizmus, e, ako by sme mohli predísť e, príliš veľkej roztrieštenosti takéto európskej štruktúry. Pokiaľ ide o spôsoby pochopenia a vnímania týchto iniciatív, zohľadnili sme aj to, že bolo by užitočné analyzovať možnosti zvážiť vedomostnú politiku na globálnejšej úrovni v mnohých prípadoch so e, e, zohľadnením vyššieho vzdelávania, univerzitného vzdelávania na jednotlivé oblasti. A to napríklad tým, že sa vytvoria konkrétne poradné orgány, ktoré budú využívať vedomostné politiky a mali by stabilnú štruktúru, tak aby sa uľahčila táto diskusia aj Rada, Európsky parlament a jeho výbory a dokonca aj jednotky v rámci komisie by sa mohli zapájať do tohto vyhodnocovania a mohli by zvážiť tento priestor ERA v kontexte vedomostnej politiky iným spôsobom ako doposiaľ. Mm, ďalším druhom odporúčaní mm, sa týka, tie sa týka, týkajú toho, aby sa zvyšila atraktivita pre účastníkov a ktorá by mala vplyv na účasť v tejto iniciatíve a V niektorých prípadoch je účasť neziskových eh, charitatívnych organizácií mimo Európy eh, môže predstavovať isté ťažkosti a mm, tu je možno dôležité pripísať im eh, väčší význam budúcnosti. Mm, to isté zistujeme, keď analizujeme typ financovania, aký by mohli získať účastníci, keď napríklad porovnáme s možnosťami v rámcovom programe. Vieme, že pravidlá účasti na rámcovom programe by mali byť odlišné v závislosti od toho, ako sa využíva financovanie v jednotlivých prípadoch eh, iniciatív, ale sú tu dosť veľké rozdiely v tomto financovaní a to vytvára problém, ktorý znamená, že je potrebné implementovať zdroje a skompatibilizovať ich s národnými e, finančnými možnosťami. Ďalej je potrebné zaviesť spoločné pravidlá, ktoré by vyplývali z dohody a tiež e, je potrebné nadviazať na iniciatívy z minulosti, nezačínať úplne od nuly v tomto e, programe. Ďalšie odporúčanie sa vzťahuje na spôsob zakomponovania neeurópskych organizácií. Chápeme, že je dôležité uľahčiť eh, toto otvorenie iniciatív ERA zvyšku sveta. Ďalej je potrebné rozšíriť eh, tieto iniciatívy aj pre neeurópske eh, krajiny a inštitúcie a je potrebné zjednodušiť proces týchto globálnych iniciatív ERA za účasti inštitúcií aj mimo Európy. Chceme uľahčiť účasť týchto subjektov, pretože to považujem za dôležité. V budúcnosti by malo byť jednoduchšie a bežnejšie e, stretnúť sa s takýmito globálnymi iniciatívami, v ktorých by boli e, zastúpené aj organizácie mimo Európy. E, ďalej odporúčania, ktoré sa týkajú článku 169 a 171, teda týchto konkrétnych iniciatív. Ja by som rád zdôraznil niektoré z týchto odporúčaní je potrebné prehodnotiť spôsob e, diskutovania o procese schváľovania týchto iniciatív a považujeme za potrebné urýchliť e, e, schváľovanie takýchto návrhov, tak aby sme zabezpečili aktívnu úlohu všetkých zúčastnených strán a tiež aby sme zlepšili využívanie poradných orgánov spoločenstva, aby sa zaviedli tiež mechanizmy, ktoré by boli schopné zohľadniť aj druh iniciatív, ktorý sa bude implementovať v budúcnosti a aby tiež e, rada mala k dispozícii schopnosť e, a priestor diskutovať e, nielen o úlohe Európskej komisii predstavovať tieto iniciatívy a propagovať takéto iniciatívy. Pre mňa osobne je dôležité umožniť aj priebeh štrukturálnych zmien v riadení, keď prebehne schválenie podľa nášho názoru e, tieto iniciatívy sú príliš dlhavé, 7, 8, 9 až 10 rokov, dokonca v niektorých prípadoch je to teda dlhé obdobie. Mno, mnoho vecí sa udeje za toto obdobie, je potrebné zabezpečiť flexibilitu v rámci týchto schéma riadenia v týchto iniciatívach a potom prispôsobiť tieto postupy. Ďalej je potrebné uľahčiť prístup jednotlivých subjektov do týchto iniciatív a tiež prispôsobiť um, záväzky členských štátov. Správa tiež uh, zohľadňuje mechanizmy, ktoré zachovajú transparentnosť uh, a prístupnosť uh, financií. V niektorých prípadoch sme zistili isté obmedzenia, a to v tom zmysle, že jednotliví účastníci mohli um, využívať finančné zdroje a propagovala ich uh, úzka skupina uh, subjektov a tá zabraňovala všeobecnému prístupu k týmto finančným zdrojom. Je potrebné zabezpečiť, aby všetci mali rovnaký prístup k zdrojom uh, za rovnakých podmienok. No a v neposlednom rade správa tiež hovorí o istých konkrétnych odporúčaniach, ktoré sa týkajú iniciatív, ktoré sú spomenuté v rámcovom programe, ako napríklad Air a Net. V tejto správe sa spomínajú nie preto, že by sme chceli hovoriť o tomto nástroji, ale preto, že v niektorých prípadoch sa využívajú tieto nástroje ako prechodné postupy na zavedenie nových iniciatív ERA. Ten, táto prechodná úloha ktorú by mohol zohrávať systém a net by mohol byť transparentnejší v tom zmysle, že by sa mohli zaviesť jasnejšie podmienky pre to, ako by mohol mať vplyv úspešnosti takéhoto projektu na budúce projekty podobného druhu. Nechcel by som teraz zachádzať príliš do podrobností. Je tu niekoľko odporúčaní v súvislosti s článkom 169 a článkom 171. Ale v týchto dvoch prípadoch mm, to najdôležitejšie posolstvo je zamyslieť sa nad tým, aké spoločné pravidla riadenia by sa dali zaviesť. To z dvoch dôvodov. Po prvé, pretože by sme mali spoločné pravidlá a takéto spoločné pravidlá a zvyšená miera flexibility, ktorá by dokázala pokryť e, špecifika v jednotlivých oblastiach, e, to by uľahčilo aj postup schvaľovania a implementácie a bolo by to výhodnejšie aj pre účastníkov, pretože keď e, budú prechádzať z účasti z jednej iniciatívy v rámci ERANET do druhej iniciatívy, budú konfrontovaní s rovnakými pravidlami to isté by sme mohli povedať aj o článku 171 a iniciatívach e, v tomto článku. No a napokon správa tiež hovorí o istých e, konkrétnych spoločných technologických iniciatívach, ktoré už boli implementované mm, doposiaľ. Napríklad ide o mechanizmus na zlepšenie účasti malých a stredných podnikov Ehm, so zohľadnením istých podobných podmienok, e, ktoré by zohľadňovali aj pravidla účasti v rámcovom programe. Mm, takáto propagácia účasti malých stredných podnikov nielen v rámcovom programe, ale aj v takýchto jednotlivých e, iniciatívach ERA by bola prínosná. E, ďalej infraštruktúry výskumu, ako napríklad vytvorenie európskeho konzorcia pre výskum by bolo užitočné, pretože by sme to mohli využiť ako základ na zlepšenie spustenia a definície novej výskumnej infraštruktúry. Považujeme sa to dôležité aj vzhľadom na zavedenie mechanizmov na zjednodušenie tak povediať, europeizácie národných a medzinárodných e, výskumných infraštruktúr, ktoré podporujú členské štáty. Sú isté spôsoby, ako by sme ich mohli vnímať ako súčasť e, výskumnej infraštruktúry na európskej úrovni. To isté by sa mohlo stať aj v ostatných prvkoch, ktoré by prisúdili výskumnú infraštruktúru v súlade s ich nastavením a s ich účelom je potrebné školiť výskumníkov a technikov a musí to byť súčasť celého procesu spustenia novej výskumnej infraštruktúry. Je to dôležité preto, že eh, musíme vnímať eh, vedomostnú politiku ako celok a v tejto súvislosti sú dôležité aj aspekty inovácií. No a Okrem toho sa zohľadňujú e, v tejto správe aj rôzne iné druhy e, iniciatív ERA na úrovni spoločenstva, ale aj na rôznych iných úrovniach, e, ktoré by sa schváľovali a jeden rok by boli spustené a potom ďalší rok by prebehol proces implementácie. Takéto návrhy by mohli pomôcť aj v procese implementácie tejto vedomostnej politiky v Európe tým, že by sa to prepojilo na systém vysokého školstva a postupovalo by sa takto koordinovanie. Bolo by to užitočné a malo by to jasný eh, vplyv a mali by sme jasný prehľad aj o témach, ktoré by boli pokryté v týchto iniciatívach. No a na záver by som ešte rád uviedol taký súhrn tých hlavných eh, pripomienok podľa nás je správne, aby um, účinné schémy riadenia RA sa stali súčasťou úspechu európskej výskumnej politiky. Je potrebné zmyslieť za tým, ako tieto iniciatívy by Hm, sa dali implementovať a závisí to aj od jednotlivých eh, schém riadenia. Definícia spoločných pravidiel eh, sa zdá dôležitá, pretože môže uľahčiť implementáciu iniciatív ERA. Je tiež užitočné analyzovať eh, spoločné pravidlá, ktoré by platili pre všetkých účastníkov, či už ide o článok 169 alebo 171. V budúcnosti budeme čeliť rôznym výzvam Napríklad sa rozvinú e, projekty verejno-súkromného partnerstva, ktoré sú e, špecifickým druhom iniciatív ERA a ešte stále prebiehajú diskusie o tom, ako by sa najlepšie dali riadiť tieto postupy na medzinárodnej úrovni, pretože chceme otvoriť tento systém aj zvyšku sveta. E, chceme sa zamyslieť nad tým, aby sme zjednodušili e, postupy na zlepšenie viditeľnosti Európskej únie v tomto smere. Mm, chceli by sme uľahčiť účasť e, mimo európskych subjektov e, v týchto iniciatívach ERA. Ďakujem pekne, pán predseda. Snažil som sa byť stručný. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, za túto prednášku a informácie, ako aj za správu ktorú si budeme môcť ešte v kľude preskúmať, ale sú tu zaujemci o otázky. Zatiaľ mám troch na zozname. Ak sa už nikto nehlási, tak by som to považoval za týmto skončené. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za túto prezentáciu, za, e, ktorá bola skutočne vynikajúca a musím povedať, že si naozaj vážim, že výskum a vývoj a technológia sa znovu dostávajú na tému nášho programu a ďakujem predsedníctvu za to. Táto správa hovorí o problémoch, ktoré sa vyskytli pri dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie hovorím tu v úvodzoch o kvantitatívnych e, cieľoch, tak vyzerá tá reálna situácia. A myslím si, že e, tento výbor by sa mal tiež zaoberať otázkami výskumu a vývoju. Možno sme to nie vždy robili správnym spôsobom. Je tu naznačená náročnosť, zložitosť problémov v rámci ERA a je tu mnoho organizácií a orgánov a tak ďalej. A zdá sa, že sa neustále blížime k zložitejšiemu a zložitejšiemu systému z hľadiska riadenia a financovania výskumu. A to samozrejme škodí efektívnosti, účinnosti, hospodárnosti. Ja myslím, že miesto toho, aby sme financovali experimenty, experimentujeme s financovaním. Miesto toho, aby sme financovali výskum, skúmame naše financovanie. A jednoducho potom tí ľudia, ktorí vykonávajú politiky na národnej a európskej úrovni v oblasti výskumu, eh, sa stretávajú s problémami. Máme aj príklady osvedčenej praxe, úspešnej praxe v Európe aj v ostatných častiach sveta. Napríklad Máme britský príklad. Pre univerzity sa vytvoril systém e, e hodnotenia výskumu a implementovala sa politika David Kinga a podobne a výsledky boli úžasné, či už z hľadiska vedeckého výstupu, ako aj v úsporách z, veľko, z veľkosti akcií. Napríklad 12 najlepších univerzít na svete e, má v sebe 6 britských, v rámci prvej 200 je 32 európskych, z čoho 16 sú britské univerzity. A to sú príklady úspešných politik pre oblasť výskumu, ktoré sa najdú všade. Táto správa poskytuje veľmi užitočné odporúčania, rôzne opatrenia, ktoré by sme mohli prijať, aby sme pomohli posilniť túto oblasť výskumu. Ale nemyslím si, že by to stačilo z dlhodobého hľadiska. Keď si pozriete dva dokumenty, jeden je dokument Európskeho parlamentu, ktorý sa týka otázok administratívy a potom je tu materiál Európskej komisie, ktorý sa nazýva viac e, oblasť intenzívnejšieho výskumu a integrovanejšieho výskumu 2009, tak vidíte, že tie dôležité otázky, ktoré sú v Lisabonskej stratégii, sú tie, ktoré sa týkajú pokroku a tie sú tu naformulované veľmi mierne, ale sú vlastne negatívne. Napríklad odpoveď na otázku, aká je situácia na univerzitách v Európe v porovnaní s ich výskumnými výsledkami a výstupmi, tak odpoveď je taká, že nemáme dosť publikácií, nemáme ani konzistentný systém hodnotenia e, univerzít, nemáme takýto spolahlivý systém, účinný systém a podobne. Takže, pán predseda, bol by som veľmi rád, keby Lisabonská stratégia a politika, ktorú budeme e, mať do roku 2020, by sa stala témou osobitnej štúdie, ktorá sa týka aj vonkajšieho sveta. Ak sa Európa má vyrovnať s krajinami, ktoré e, sú teraz na vzraste v roku 2025, tak ja chcem vedieť, aké politiky budeme mať na to je aj veľkou škodou, že sme si nepričítali správu Marimonte Makajo, pretože tam sa uvádzajú tie základné veci. Prvýkrát sa to robí, čo je poprvé dokonalosť, excelencia. Prepačte, dámy a pani, mikrofón je vypnutý. Otázky. Znovu to prerušuje predseda. Ja vidím, že mi hrozíte, takže tu by som ukončil. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a blahoželám autorom štúdie a vo všeobecnosti súhlasím s odporúčaniami. Analyzovali ste najmä existujúce nástroje, ale podľa mňa, aby sme mali otvorený, integrovaný, konkurencieschopný výskumný priestor v Európe, musíme ísť ďalej a musíme využívať, používať úplne nové nástroje. Správa ktorú náš kolega teraz len spomenul, práve teraz spomenul, je správa, ktorú som robila ja a pán Ramon Malimo na základe skúseností, ktoré sme mali, keď sme zodpovedali za výskum ja v Portugalskom, Španielsku, vtedy keď sme boli vo vláde a my sme to pripravili, túto správu, lebo sme sa chceli vytv snažili vytvoriť takéto výskumné oblasti v konkrétnych oblastiach ako nanotechnológia, biotechnológia a poznáme všetky prekážky a problémy. Takže podľa nás potrebujeme mať najprv kultúru dôvery, ale to sa samozrejme spomína a potrebujeme jasne e, odčleniť rovnosť a excelenciu a musíme mať komplementárne systémy a financovanie týchto dvoch v kohézii pre budovanie kapacít, výskum, infraštruktúru, štipendia a musíme mať také nástroje, ktoré umožnia financovanie excelentnosti aby sme mali financie pre excelentnosť celej Európe, aby sme zabránili fragmentácii analýzali sme Európsku radu pre výskum. Myslím si, že predstavuje dobrý začiatok celoeurópskeho programu, ktorý by podporoval excelentnosť v Európe. Môžete, Európa môže navrhnúť spoločné financovanie komisie členských štátov a regiónov a môžeme robiť hodnotenie v celej Európe. Na začiatku môžeme hodnotiť európsky a potom môžeme sa e, zaoberať návratnosťou do rozpočtu pre regióny a podobne, aby sa aby nebola taká situácia, že niektorý región sa financuje sám z vlastného rozpočtu a iný región má väčšie príspevky. Ale išlo by o hodnotenie v celej Európe, a ten, ktorý by bol prvý alebo druhý, by bol prvý, druhý v Európe, nie v regióne. A takto by sme podporovali excelentnosť a porovnávali by ste sa s rovesníkmi v celej Európe. A je to dobrý nástroj na začiatok, ktorý by mohol byť oveľa menej byrokratický, keď ho porovnáme s článkom 169, ktorý má ten istý cieľ potom je tu ďalšia cesta, ktorá zjednodušuje 169. Možno sa to dá urobiť paralelne, ale myslím si, že tieto celoeurópske agentúry, veľmi zjednodušené, ktoré by začínali s celoeurópskym hodnotením, by mohli byť dobrým začiatkom na zabranenie roztrieštenosti v Európe. Ďakujem a teraz týkal, prosím. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať za túto prezentáciu. Ako aj e, kolega, e, kolegyňa, musím povedať, že bohužiaľ ten projekt je sprevádzaný veľmi ťažkopádnymi administratívnymi a byrokratickými postupmi, takže mnohé, e, mnohí boli odradení od účasti na takejto iniciatíve. Využijem túto príležitosť na to, aby som položila otázku koľko je uh, skutočne zrealizovaných tých uh, projektov, aké je percento, uh, uh, koľko z týchto projektov naozaj zvíťazí aj na trhu alebo si získa nejaké praktické uplatnenie. Myslím, že tieto spoločné iniciatívy sú určite cestou vpred, ale vzhľadom na to, že mnoho fondov sa vynaloží na e, výskumné projekty, bolo by dobre viac financovať aj aplikovaný výskum. Jedna z otázok, ktoré si môžeme položiť, je následovná. Prečo veľká časť projektov sa neskonkretizuje? Aké boli prekážky, nedostatok ľudských zdrojov, financií, možnosti transponovať v praxi výskumné výsledky. Možno výskum bol dobrý, ale musíme sa pozrieť na to, že aké prekažky bránili v konkretizácii týchto výskumných projektov. Bohužiaľ, malé a stredné podniky sa vo veľmi malej miere podielajú na týchto iniciatívach spoločného výskumu. Hovorím to preto, že malé a stredné podniky mali problém nájsť potrebné sumy na spolufinancovanie. Napríklad malý podnik alebo stredný podnik musí prežiť, aby prežil na trhu, e, musí venovať najlepšie ľudské zdroje tým projektom, ktoré z krátkodobého hľadiska môžu priniesť zisk tomuto podniku. Uh, takže nemôže nejakým dlhodobým projektom venovať tie najstrategickejšie týmy. Plus bankové zdroje nedosta- nedávajú dostatočné garancie uh, E, pre tieto projekty. Takže potrebujeme taký mechanizmus, ktorý bankám umožní vydávať záruky za takéto projekty v momente ich schválenia na európskej úrovni. A posledná vec, ktorú by som chcela zúrazniť, je, že v EÚ je príliš málo tých poloexcelentností a myslím si, že tento aspekt výskumu, teda excelentnosť, e, na strane nových podnikov. To je potrebné v tomto európskom výskumnom priestore. Ďakujem. Äh, mm, Pán profesor, chcete odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu zazneli? Môžem odpovedať anglicky, e, španielsky, alebo chcete radšej odpovede po anglicky? Takže v prvom rade sa chcem poďakovať za vaše pripomienky. To je to prvé, čo chcem povedať. Uh, Ďakujem za všetko, čo ste povedali. Cieľom správy nie je urobiť hodnotenie dopadu na všetky projekty, ktoré sa realizovali v Európe a jej cieľom ani nebolo hodnotenie rámcového programu. V zásade išlo o to, aby sme sa zaoberali novými iniciatívami, ktoré sa tu pripravujú. Niektoré iniciatívy sú veľmi nové, veľmi čerstvé a je nepravdepodobné, že bude dosť času na meranie výsledku týchto nových myšlienok. Niekde boli otvorené výzvy, niektoré projekty sa schválili, niektoré sa ešte nedokončili, niektoré obstarávanie prebiehava, takže sa nedá hodnotiť dopad týchto nových projektov, ale môžem uvieť hodnotenie niektorých projektov, a to je odpoveď na tri body, o ktorých sa tu hovorilo. Niekto tu spomínal univerzity. Ja si myslím, že proces modernizácie európskych univerzít je súčasťou toho, o čo sa usilujeme vytvorením tej, tohto európskeho výskumného priestoru. Potom e, takto chceme zmodernizovať Európy v celej e, Európe a vytvárať verejné výskumné podniky alebo inštitúty. Takže musíme mať taký globálny pohľad na našu znalostnú politiku v celej Európe. Nestačí sa zaoberať len výskumom a my tu potrebujeme nástroje, ktoré nám umožnia presadiť túto inštitucionálnu a organizačnú reformu univerzít a výskumných ústavov v Európe. To sa bude robiť na európskej úrovni a budeme musieť zohľadniť aj individuálne špecifika jednotlivých e, ústavov a univerzít. Ale je dôležité, aby sme to urobili. Nemáme nástroj na hodnotenie takých e, e, hodnotenie výskumných ústavov z globálneho hľadiska každý ústav má svoju vlastnú oblasť činnosti a my chceme mať jeden súbor hodnotiacich kritérií, pretože e, systémy hodnotenia musia byť lepšie. Potrebujeme jednoducho lepšie hodnotiace nástroje. Po druhé, chcel som hovoriť o veľmi byrokratických, ťažkopádnych postupoch pred spustením akýchkoľvek iniciatív. Ja myslím, že samotná komisia sa snaží, ale pokiaľ ide o účastníkov, zatiaľ to má obmedzený účinok. Komisia sa snaží racionalizovať e, procesy poskytovania pomoci z rámcových programov, ale to, o čom hovoríme dnes, ukazuje veľmi zložitú situáciu, pretože všade máme aj e, financovanie z národnej úrovne. A ak tieto návrhy projektov, ak tieto projekty majú byť e, kvalifikované na európske spolufinancovanie, tak sa táto situácia mení podľa toho, kto sú partnery týchto rôznych iniciatív. Neexistuje totiž jednotný postup. Celkom všetko by sa uľahčilo, ak by existoval jednotný postup ale postupy sa líšia podľa toho, kto sú účastníci financovania. A keby sme to zjednodušili, tak by stačil jednot, jeden orgán v štáte, ktorý by prevádzal finančné prostriedky. A potom je tu tá otázka, ktorá sa týka financovania základného výskumu alebo aplikovaného výskumu. Tie iniciatívy, ktoré sa týkajú spoločných technologických inš, iniciatív podľa 1.7 jednotky, to sa mm, aplikovaného výskumu a súvisí to aj so záujmami niektorých odvetví. A je tu zameranie na niektoré konkrétne odvetvové oblasti. Takže my by sme sa mali snažiť kombinovať viacej takéto druhy akcií s inými opatreniami, ktoré sú teraz na okraji. Prečo nech skombinujeme iniciatívu v rámci programu spoločnej technológie s nejakým programom, ktorý sa týka IDS alebo Peoples alebo, niektorom, alebo niektorého rámcového programu? A takéto kombinácie by mohli uľahčiť zvyšovanie účasti a projekty by boli príťažlivejšie. Ale ako som už povedal, veľmi často sa snažíme podporovať malé a stredné podniky, a veľa sa hovorilo aj o tom, aby veľké percento malých a stredných podnikov sa zúčastňovalo na financovaní rámcového programu. Ale tieto iniciatívy sa jednoducho nedostávajú k týmto malým a stredným podnikom. A my potrebujeme takúto spoločnú štruktúru, ktorú som už spomenul, aby sme sa priblížili k týmto podnikom. Potrebujeme jeden orgán, ktorý by uľahčil veci v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj veľmi pekne za vaše odpovede na naše otázky, za prezentáciu. A týmto by som ukončil tento bod programu a vyvolal by som ďalší bod programu a to je bod 11. Äh, da geht es um die Zahlungsverzugsrichtlinie, eine Neufassung. Der Kollege De Angelis ist hier der zuständige. E, táto správa sa týka smernice o neskorených platbách a spravodajcom je Francesco de Angelis a chcem ho poprosiť, dneska máme len prvú výmenu názorov, takže chcem poprosiť kolegu, aby uviedol túto problematiku. Ďakujem, pán predseda. Ako ste povedali, je to prvá výmena názorov problému, ktorý mnohí považujú za tragický v tých, tomto období hospodárskej krízy, pretože práve tu oneskorenie platie v obchodnom styku je problémom, ktorý je veľmi aktuálny. A je to aj problém, ktorý má veľký vplyv na každodenný život podnikateľov najmä malých a stredných podnikov. Ide tu o obchodný styk medzi účastníkmi na trhu alebo trhovými subjektami a verejnou správou. Rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle Ako viete, mnohé platby majú stanovené lehoty v zmluve a potom E, sú tam uvedené aj všeobecné ustanovenia, ktoré sa týkajú e, takýchto platieb. Keď si pozriete smernicu 35 z roku 2000, jej cieľom bolo skrátiť meškanie platieb, platobné lehoty, ale smernica nedosiahla svoj cieľ. Táto smernica nevyriešila vôbec problém opozdených, oneskorených platieb, a 7 rokov potom, ako nadobudla účinnosť, je platobné obdobie veľmi rozmanité medzi jednotlivými členskými štátmi. Vidíme e, veľmi rozmanité rozdielne situácie v členských štátoch. Môžem uvieť niekoľko príkladov. 165 dní v Grécku, 53 dní v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve. Čiže tam je to priemerné meškanie 53 dní. A toto všetko ohrozuje hladké fungovanie vnútorného trhu a taktiež to predstavuje aj nebezpečenstvo vážneho poškodenia konkurenčného postavenia európskych firiem, a ohrozuje to celú ekonomiku v EÚ. Takže návrh komisie, a to je jedno z mnohých opatrení v celom súbore opatrení, ktorých cieľom je posilniť malé a stredné podniky, tak predstava komisie je prísť s prepracovaným návrhom, čo je ďalším krokom k tomu, aby sa posilnila e, ekonomická obnova a zvýšili investície, čo je dôležité v časoch krízy. Ja dúfam, že táto nová práca, prepracovanie bude viesť k tvorbe nových pracovných miest. A teraz, ak dovolíte, by som rýchlo prešiel k analýze návrhu smernice. Chcem hneď na začiatku povedať, že cieľ textu chce sprísniť túto smernicu chce dosiahnuť to, aby smernica bola prísnejšia ako smernica 35 z roku 2000 a chce dosiahnuť väčšiu disciplínu a prísnosť, keď dojde k meškaniu platieb alebo k operáciám medzi súkromnými hráčmi a e, súkromnými hráčmi a verejnou správou. Stanovuje sa tu obdobie 38 dní a to vyvoláva práve prvú otázku. Ja mám taký pocit, že je tu príliš mnoho e, výnimiek tejto 30-dňovej lehote. Je tu veľká možnosť derogácií a to predstavuje riziko, ohrozuje to tento nový návrh a znamená to, že mnohí ľudia budú môcť jednoducho nedodržiavať toto 30-dňové obdobie vzhľadom na derogáciu. A Ide o to, že v tomto prepracovanom znení je te, by sa mal vlastne ten veľký priestor pre derogácie znížiť. My ne, nechceme, aby sa veľa ľudí mohlo používať takéto derogácie. Derogácie, pardon, smernica ináč nebude efektívna, či už ide o znovu získanie prostriedkov alebo vylúčenie nekalých ustanovení v zmluvách alebo potom je tu otázka možnosti konfiškácie do obdobia úplného zaplatenia dlhov. Chcel by som poukázať na tie najdôležitejšie body a ospravedlňujem sa, že som prešiel cez ne tak rýchlo. Ďakujem tieňovým spravodajcom za ich príspevok k debate a chcem vám len pripomenúť, že tá nádej, že príspevky budú v súlade s pravidlom 86 rokovacieho poriadku, to je veľmi dôležitý bod a súčasne chcem aj pozvať mojich kolegov, a vyzvať ich, aby sa vyjadrili k niektorým aspektom tejto smernice. Ja viem, že napríklad sa diskutuje o pôsobnosti, o rozsahu pôsobnosti a ja viem, že mnohé krajiny majú svoj biomedicínsky alebo nemocničný sektor za veľmi ohrozený práve preto, že dochádza k neskorým platbám štátu za poskytnuté služby. Potom, ak by sa mali, mala rozšíriť pôsobnosť aj na e, štátnu správu, tak potom je tu ďalšia kapitola e, poskytovateľov služieb verejnosti a tu mám na mysli práve e, súkromno-verejné obchodné transakcie. E, to je teda operácia medzi súkromným sektorom a verejným sektorom. A tu je otázka lehôd a derogácií a kompenzácie za znovu získavanie a podobne. Potom je tu paušálna kompenzácia alebo úroky za oneskorenú platbu. To všetko tu len tak uvádzam ako stimuláciu na diskusiu, na to, aby ste sa nad tým zamysleli. My samozrejme nechceme žiadne odplatné opatrenia týchto subjektov na, sank- e, na sankcie z dôvodov oneskorených platieb, delle rispettive esperienze negli Stati membri riguardo ad un problema Takže chcem požiadať kolegov, aby sa podelili so mnou aj o skúsenosti z ostatných členských štátov, pretože oneskorené platby môžu mať dopad, veľmi negatívny dopad na dôležité odvetvia nášho národného hospodárstva. Pokiaľ ide o náš časový harmonogram, tak predsedníctvo už poznamenalo niečo a ja chcem už dneska s vďakou sa obrátiť na vás za to, že by ste mi poskytli usmernenia a návrhy. Možno, že sa vám to podarí aj v najbližších týždňoch a mohli by ste ma informovať o tom, aký máte názor na tento bod, pretože je to naozaj veľká otázka, ktorá sa týka hospodárskeho rozvoja, ako aj života mnohých malých a stredných podnikov v Európe. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca. Myslím, že tento návrh v podstate je tak pár rokov omeškaný, no ale asi lepšie neskoro než nikdy podstate môžem ten návrh podporiť, ale chcel by som ešte dodať, že v článku 5 odsek 4 e, sa stanovuje 60-dňová absolútna doba splatnosti pre verejné inštitúcie, pretože podľa mňa sa iná dlhšia nedá odôvodniť a myslím si, že je to tu príliš voľné. Návrh by mal takisto vyjasniť, že 30 dní je jasným východiskom a 60-dňová lehota je maximálnym, maximálnou výnimkou. Myslím, že ten návrh je tiež príliš voľný, takže možno by sme dokonca od úradov mali žiadať, aby svoje priemerné plat- splatnosti a Eh, poplatky, respektíve úroky zameškania, eh, aby to zverejnili. A potom, čo s tými právnymi predpismi, pokiaľ ide o sektor B2B, eh, teda medzi podnikmi, nielen medzi business to government, k liberálnemu princípu patrí aj to, že Eh, úpravu splatností v súkromnom hospodárstve prenechávame eh, na eh, obchodné právo. No ale pokiaľ by to veľké podniky zneužívali voči malým a stredným podnikom, tak môžeme hovoriť o právnom rámci v sektore business to business. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. kolega nie je z Nemecka, ale z Dánska. A, takže bola tá vynikajúca Nemčina. A ďalej má slovo pán Benson. No dobre, takže budem hovoriť materinským jazykom. A, ďakujem, pán predseda. Je to takto. Je to problém pre viaceré malé stredné podniky, že platby za tovary a služby jednoducho uh, sa omeškávajú, dokonca aj v čase krízy, kedy sa to ešte zhoršuje pre malé a stredné podniky. Vtedy to naozaj môže byť rozhodujúce, či vôbec malé a stredné podniky prežijú krízu. A e, omeškané platby za tovary a služby takisto škodia e, hospodárskej súťaži na jednotnom trhu. Čiže dobrovoľný nástroj pre hospodárske subjekty by bol naozaj potrebný, aby boli tu úroky zameškania, aby tu bolo možné vôbec vymáhať takéto platby. Otázka je, akú hodnotu majú tie opatrenia, ak nie sú povinné, aby sa vytvoril skutočne jasný rámec, že čo sa musí zaplatiť, ak sa nezaplatilo niečo včas. Ja mám následovné pripomienky k článku 1 odsek 2 tu členské štáty e, rušia možnosť e, žiadať úroky zameškania v sumách do 5 eur. E, potom sú tam samozrejme náklady za vymáhanie, to je ďalšia dôležitá vec. Potom je tam článok 5 k platbám verejných úradov. Myslím, že túto by sme mali postupovať prísnejšie. Verejné rozpočty alebo aj teda rozpočtové organizácie, ktoré čiastočne sú teda financované z verejného rozpočtu, to sú príliš veľkí aktéry v našich krajinách a je teda potrebné, aby sme postupovali veľmi, veľmi prísne v tejto oblasti. A myslím, že tých 30 dní, ktoré sa tu spomína, o tých by sme mali bojovať. Ak to potom bude 60, tak to už je naozaj maximum. To je tá najmaximálnejšia hranica. No a treba potom aj konkretizovať, čo je vlastne nejaká verejná inštitúcia, verejné, e, verejná organizácia, pretože je ich veľa takých poloverejných a te, tie tiež treba vnímať ako verejné pri tejto právnej úprave. Ak vychádzame z 5% e, účtovanej sumy, ako kompenzáciu pre teda nákladov na vymáhanie, tak samozrejme by sa to dalo odstupňovať v závislosti od toho, kedy e, sa tá splatná suma uhradila. No a článok 6, myslím si, že treba posilniť e, e, tieto podmienky, čo sa týka business to business transakcií. Som za to, aby bola e, smluvná sloboda, ale samozrejme malé a stredné podniky potom e, nesú cenu za obmeškané platby a myslím si, že musíme dbať o to, e, že ak nám prieskumy ukážu, že veľké podniky týmto vyvíjajú tlak na malé, tak my sme sa tomu mali venovať. Ďakujem, pán kolega Rubik. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že najmä v časoch hospodárskej a finančnej krízy je absolútne prioritnou témou a podniky sa dostávajú na, v, ned, v dôsledku nedostatočného vyťaženia kapacít aj do určitých platobných problémov, pro, s problémami bonity, potom súvisia problémy likvidity, No a preto je nesmierne dôležité, aby pri verejných zákazkách alebo pokiaľ ide o také mm, podniky, ktoré sú blízke štátnemu rozpočtu, aby sa naozaj uh, išlo príkladom, aby tá splatnosť naozaj bola maximálne 30 dní, uh, aby sme podporili Bazilej 2. Uh, e, aby sme sa zamysleli nad best practice a benchmarkami, aby sme potom mali prehľad o tom, že kde sa pracuje e, vzorovo, e, aby sa zvýšila bonita, likvidita, aby banky boli potom veľkorysejšie, e, aby boli k dispozícii úvery. To sú tie dôležité veci, na ktoré sa treba zamerať. No a potom pomôžu aj európske inštitúcie. To sme už tiež vo veľkom diskutovali. keďže sme tu aj vo výbore pre výskum, chcel by som sa posiahovať na to, ako dlho to trvá, kým peniaze z výskumu sa dostanú naozaj do podnikov. Niektoré už aj skrachovali predtým, než vôbec videli nejaký šek, takže naozaj v, vo vlastných inštitúciách by sme mali ísť príkladom. Ďakujem. A pani podpredsednička Toja. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem povedať, že podporujem to, čo povedal pán De Angelis. Myslím si, že táto správa uh, vyzvihla tie hlavné kritériá, ktoré musia byť v tom stanovisku. Musíme byť rigorózni, prísni, musíme mať e, záväzné pravidlá, potrebujeme veľmi dobré preskúmanie rozsahu pôsobnosti smernice a e, je tu viaceré veci, na ktorých sa zhodneme A toto je nielen novela smernice, toto je jeden z mála praktických krokov, na čom sme pracovali s komisiou a s radou. A počas posledného volebného obdobia sme to predsa slúbili našim občanom. Momentálne už e, vytieklo veľa atramentu, ale málo konkrétneho sa naozaj udialo a naši občania čakajú na konkrétne výsledky. A toto je presne taký príklad konkrétnej realizácie a naozaj by sme mali vsadiť všetko na tú konkrétnu realizáciu, všetko sa urobilo správne, primerane, prísne, tak ako povedal pán Angelis. Ďakujem a pán kolega Balšu. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a hét... Vážený pán predseda, keď sa pozriem na program zasadnutia tento týždeň a keď si predstavím, že by som mal svojim voličom podať správu o tom, čím sme sa zaoberali, tak by mi ľudia asi povedali, že tá téma, o ktorej práve teraz diskutujeme, je najdôležitejšia. Aké nástroje nájdeme, aby ten vedomostný trojuholník dobre fungoval, aby sme urobili naozaj špičkové štúdie. To je dôležité, ale tento výbor vo svojej správe sa v prvom rade zaoberal tým, ako možno pomôcť malým a stredným podnikom, aby prežili túto krízu. E, je, zrejme, e, je samozrejme veľmi dôležité, aby v oblasti výskumu malých a stredných e, podnikov, aby malé a stredné podniky dostali príslušné podmienky. Ale najdôležitejšie je, to, o čom hovoríme teraz. To sú tie omeškané plátby. Pretože to viedlo k tomu, že veľký počet malých a stredných podnikov skrachoval jednoducho preto, že nebolo im čas zaplatené. A to, že je tu len tak málo poslancov, e, by e, to sa vlastne nesvedčí o tom, že tento výbor sa nechce tejto veci veľmi vážne venovať, aby sme na konci mohli povedať, že áno, urobili sme niečo pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne pani Beckman za komisiu. Eh, merci, merci beaucoup, Ďakujem, pán predseda. Komisia je veľmi rada mm, z toho, čo si vypočula E, že podporujete túto iniciatívu, čo je dosť podstatná iniciatíva pre podniky a malé a stredné podniky obzvlášť. A bolo to oznámené aj v rámci toho small business. A potom tu boli aj nejaké prvky ako obmedzenie splatnosti na 30 dní v rámci Európskeho plánu obnovy. Uh, takže som spokojná s touto podporou. Vypočuli sme si aj otázky, napríklad čo sa týka pôsobnosti smernice. Áno, mohli by sme sa nad tým zamyslieť a to, čo ste povedali o význame harmonizácie aj pre tie verejné inštitúcie, organizácie a spoločnosti. Nad tým sa musíme zamyslieť aj s vašou pomocou. Uh, Také podstatnejšie otázky sa týkajú toho, akú úlohu zohrá zlná voľnosť, pretože viete, že v návrhu smernice mm, je tu možno určité prepojenie. My predpokladáme harmonizáciu tých komerčných transakcií medzi podnikmi a verejnými spoločnosťami, pretože v tomto sektore je to možno najvážnejšie, pokiaľ ide o omeškanie platieb a podniky teda sú v situácii, že im že nemajú nejaké páky voči tým verejným, uh, verejným inštitúciám, subjektom, takže nám sa zdalo vhodné tu neuplatňovať princíp zmluvnej voľnosti a mať tam harmonizovanú 30-dňovú splatnosť, ale na druhej strane, pokiaľ ide o tie transakcie komerčnej povahy medzi podnikmi, myslíme si, že by bolo vhodnejšie, aby sme dodržali ten princíp zmluvnej, zmluvnej voľnosti, ale nie tak, že by sa e, uplatnil bez akýchkoľvek reštrikcií, pretože návrh smernice zásadne podporuje podporuje tie zároky, ktoré sa dávajú v prípade zneužívania voľnej, voľnej voľnosti, čiže čo je článok 6. Takže smernica teraz eh, chce vyriešiť eh, niektoré problémy s omeškanými plantami, ale uvedomujeme si, že smernica nevyrieši všetky problémy. Určite sú tu aj ďalšie veci, Eh, ktoré treba upraviť aj mimo toho legislatívneho pola. Ale samozrejme chceme s vami prejsť, čo sa dá urobiť, aby sme zlepšili poznanie a sme vám k dispozícii, aby sme sa spolu zamysleli aj nad ďalšími nástrojmi legislatívnej povahy, takže komisia je vám plne k dispozícii, je plne k dispozícii spravodajcovi, aby sme sa zamysleli nad témami, ktorým sa treba venovať, a ktoré si zaslúžia odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Srdečná vďaka, týmto uzatváram rozpravu. Kolega De Angelis poukázal na to, že 27. Mm, januára budeme mať návrh správy, respektíve stanoviska a samozrejme všetci kolegovia môžu predkladať svoje návrhy. Týmto sme tento bod programu vyriešili a, tento, a ráno sme sa dohodli, že ešte 5 minút si necháme na to, aby pani Tiko mohla povedať niečo k svojej správy. takže nech sa páči, máte na 3,5 minúty slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, spravodajcom Európskej komisii, švedskému predsedníctvu za veľmi úspešné rokovania v rámci trialógu o smernici o energetickej efektívnosti budov. Chcela by som si získať vašu podporu Eh, pre rokovania s radou. Dopracovali sme sa k dohode, ktorá je veľmi dobrá. Podarilo sa nám zachovať eh, ustanovenia finančnej perspektívy nie celkom tak, ako to navrhoval parlament, ale komisia do roku 2011 teda sa využijú tie existujúce zdroje a potom v prípade potreby budú predložené nové návrhy. Takže všetky e, nové budovy od roku 2020 budú musieť byť v zhode e, teda budú musieť mať nulové energetické náklady. Všetky budovy, ktoré budú nahradené, musia splňať nejaké minimálne energetické požiadavky, čiže najlepšie náklady a smernica bude revidovaná 1. januára 2017 a členské štáty môžu prijať národné plány ako e, transformovať aj existujúce budovy, aby teda boli nulovo e, nákladné takéto aby to boli vlastne energeticky pasívne budovy. Takisto tam máme určité eh, perspektívy, čo sa týka vzdelávania expertov a en, potom sú tam energetické certifikáty. Predpokladáme tiež využitie obnoviteľných strojov energie a chceme mať tiež viac prostriedkov pre pasívne budovy, menšie administratívne náklady, výraznejšiu úlohu komisie. Čo sa týka týchto stavieb a budov, treba využiť aj elekt- inteligentnú elektroniku, e, ide tu takisto vzájomné uznávanie, nemáme nejakú spoločnú metodológiu, ale máme spoločný rámec ktorý dnes existuje v novej prílohe. Takisto tu máme jasné procedúry na stanovenie optimálnej úrovne nákladov pre tieto e, budovy a ak členský štát by mal viac ako 15 nad eh, týmto číslom, tak by mal uplatňovať nejaké korektívne mechanizmy. Myslím, že kompromis je dobrý a prispieje k efektívnej ekonomike, takže myslím, že môžeme to podporiť. Ostávajú tu ešte veci na diskusiu, čo sa týka komitológie, pretože toto nové pravidlo sa stiahuje na nové, všetky nové dokumenty, o ktorých rokuje parlament a rada odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám dvoch prihlásených, ale poprosím naozaj stručne. Pani Hall. Hall. Want... Ďakujem, budem stručná. Chcem len poďakovať pani Tikau za veľmi dobré konzultácie, dobrú spoluprácu, s tieňovými spravodajcami a chcem vzdať hold jej odhodlanosti v rokovaniach. Pretože boli také chvíle, kedy sme si mysleli, že nebude možné dopracovať sa k dohode so švedským predsedníctvom, ale spravodajkyňa vytrvala, snažila sa a podarilo sa nám to a myslím, že si zasluhuje za to naozaj uznanie a plnú podporu výboru pre túto dohodu, ktorú dosiahla. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem, pán Tumes. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem poďakovať Adriane za vynikajúcu prácu ako spravodajkyne Ďakujem Fione, pánovi Saudakisovi a takisto pracovníkom sekretariátu. Myslím, že sme dosiahli dosť dobrý výsledok v ťažkých rokovaniach. E, niekedy rada skutočne blokovala, takže bolo ťažké dostať z toho viac čo sa týka týchto uh, nulových energetických budov. Čiže to sú lepšie než tie pasívne, ktoré sú v Nemecku. To je skutočne prelomové pre celý priemysel cez architektov, stavbárov, inžinierov, všetky tieto nové. Ja už som bol na konferencii so stavebným priemyslom a s realitnými maklérmi. Takže vedia, že energetické, nízkoenergetické budovy to je naša budúcnosť. Trošku uh, problematická bola tá renovácia. Toto je ten uh, kvázi obnovený balík aj práve pre renováciu. No a boli tam, boli tam tlaky aj uh, zo strany šéfov vlád, a Barozu teda ustúpil a preto sme upustili od tých striktných štandardov pri renovácii. No a potom už nebolo možné nejak vrátiť sa k tým rokovaniam o tejto e, smernici aj s týmto, takže myslím si, že je dobré táto revízia. Náš ďalší boj bude aby sme získali peniaze, ktoré sa nevynaložia na energetickú efektívnosť v rámci Európskeho balíka obnoviť, že na to máme marec 2010 a potom ďalšia bitka bude finančná perspektíva 2013 a e, tlačiť na to, aby sme mali opäť viac a, nových peňazí. Ďakujem komisii, Martinovi. Viem, že ak je možno len jeden úradník komisii, ktorý pracuje na 40 percentnom využívaní energie, tak to nie je veľmi férové, ale dúfam, že ďalšia komisia určite posilní personál, ktorý sa venuje budovám. Nie je to dobré, že máme tak málo pracovníkov na takúto dôležitú časť energetickej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem, týmto môžeme ukončiť tento bod programu. Ďakujem, všetci sme sa už poďakovali pri rôznych príležitostiach a teraz uh, všetko pôjde svojou cestou. Uzatváram schôdzu a mm, dostávame sa k schôdzi koordinátorov. Na to máme tiež nejakú hodinku, takže už trošku meškame. Takže ja by som to naozaj rád za takú, e, je, o takú 1,5 minútku začal celé. Very good. Every, everything on that.